Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place. Dámy a páni, poprosím, aby ste sa pousadzali. Chcel by som veľmi srdečne privítať našich kolegov, členov národných parlamentov. Chcel by som takisto privítať svojich kolegov z Európskeho parlamentu. A chcem aj pozdraviť bývalého kolegu Ivajla Kalkina, ktorý pôsobil v Európskom parlamente, kde zastával veľmi dôležité miesto v skupine na vysokej úrovni, ktorú viedol Mario Conti. E, takisto by som chcel privítať komisára Quintera Tingera, ktorý je zodpovedný za rozpočet a za ľudské zdroje v Európskej komisii. Ďakujem za to, že ste ste súhlasili s tým, že sa zúčastnite na našom zasadnutí. Toto zasadnutie sa bude zameriavať na následné aktivity po e, prijatí odporúčaní skupinov na vysokej úrovni týkajúcich sa vlastných zdrojov. E, nedávno bola Európskemu parlamentu predložená správa, konkrétne e, výboru pre rozpočet, stalo sa tak 12. januára. Dnes máme možnosť aj príležitosť diskutovať o tejto správe s našimi kolegami, kolegmi z viacerých krajín, z rôznych krajín, a to, e, či s poslancami parlamentov krajín Európskej únie. E, táto správa viedla aj k diskusiám. Vy si určite spomínate na našu konferen- konferenciu, ktorá sa týkala financovania rozpočtu Európskej únie. Stalo sa tak 7. a 8. septembra v roku 2016. E, pokiaľ ide o toto zasadnutie a jeho program, chcel by som pripomenúť e, rôzne možnosti. V prvom rade budeme, si vypočujeme príspevky e, účastníkov pána komisára Alena Lamasúra, ktorý bol takisto účastníkom skupiny pre, na vysokej úrovni. On príde o 10. potom bude hovoriť Ivalo Kalfin, potom tu máme dvoch zástupcov akademickej sféry, pani Konstanca Adolfová a pani Danuše Nerudovu. Máte k dispozícii kartičky, ktorými sa môžete prihlásiť do diskusie. Prosím vás, aby ste vyplnili svoje meno, ako aj parlament, eh, ktorého ste členmi. E, pokiaľ ide o rečnícky čas, e, je nás dosť veľa, takže predbežne počítame s troma minútami, ale možno bude potrebné tento čas skrátiť na dve minúty, aby sme e, mohli splniť náš program. Členovia národných parlamentov môžu vystúpiť dvakrát a členovia Európskeho parlamentu jedenkrát. Čiže takto bude prebiehať dnešné dopoludnie. Chcel by som teraz odovzdať slovo nášmu komisárovi Günterovi Oettingerovi, ktorý má k dispozícii 15 minút na svoje úvodné slovo. Pán komisár, máte slovo. Verehrter Herr Vorsitzender, Vážený pán predseda, dámy a páni, poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu a parlamentov členských štátov, dámy a páni, Ďakujem, že mám príležitosť predstaviť predstaviteľom národnej európskej parlamentnej úrovni niekoľko zásad a úvah na tému vlastné zdroje, na, téma, na tému strana príjmov budúcich európskych rozpočtov. A to na základe správy Mária Montyho ktorý spoločne s deviatimi ďalšími špičkovými expertmi, z ktorých po troch boli menovaní radou, parlamentom a komisiou, nám predstavil na konci roka túto správu. Ďakujem pánovi poslancovi Lamasúrovi a pánovi Kalfinovi, že so svojimi skúsenosťami z 10 ročí v Európskom parlamente a vo vládach členských štátov prispeli užitočne k tejto práci a že sú tu dnes prítomní ako rečníci. Správa vychádza z E, úlohy, ktorá vyplynula z posledného mm, balíka viacročného finančného rámca. Rada a parlament na základe návrhu komisie, môj kolega Levandovský bol vtedy gestorom, navrhli 7-ročný rozpočtový rámec, ktorý bol schválený naozaj v poslednom okamihu. Obsahoval rôzne opatrenia a bolo tam aj poverenie Rady a komisie premiérovi Montimu a jeho skupine na vysokej úrovni. Som vďačný, že správa, ktorú teraz máme pred sebou, bola schválená jednohlasne. A to jednomyselnosť všetkých desiatich členov vytvára dobrý základ na konštruktívnu analýzu a vyvodenie záverov Podľa mňa by tie návrhy mali vplynúť do ďalšieho viacočného finančného rámca, čiže to je ten časový rámec, ktorý tu navrhnem. Komisia na základe návrhov z mojej strany v priebehu tohto roka zrealizuje práce na ďalšom viacročnom finančnom rámci. A podľa európskej legislatívy sme zaviazaní do konca roku 2017 predložiť ďalší návrh Eh, viacročného finančného rámca, teda po roku 2020 a predložiť ho Rade a Európskemu parlamentu. Nebude to jednoduché, pretože v časoch politickej neistoty Kto dokáže odhadnúť, aké budú priority a úlohy Európskej únie v roku 2020 eh, až 2026? Či to bude migrácia, či to bude ochrana hraníc, eh, nezamestnosť mladých, uh, bude to investovanie do infraštruktúry, inovácií a to také silné investície, aby Európa bola opäť konkurencieschopná. Bez ohľadu na to, do konca roka splníme svoju povinnosť a k tým neistotám ešte sa pridáva otázka Brexitu a aké to bude mať následky na európsku politiku a to v čase, kedy vlastne ešte ani nezačali rokovania. Pre komisiu je dôležité, aby Montyho správa urobila niekoľko návrhov na nové zostavenie rozpočtu bez toho, aby bola potrebná zmena zmluvy. Návrhy všetky vychádzajú z, za, z, z existujúceho primárneho práva a dajú sa na základe primárnej legislatívy realizovať. Rovnako dôležité je, aby e, žiadny návrh e, netvoril európske dlhy. Čiže nejde o to, že si Európa otvorí cestu k banke, pretože e, možno, že toto hľadali mnohé členské štáty už 10 ročia, ale nie. Ide o to, aby sa investovalo, aby sa vynakladali prostriedky tak, ako sa prostriedky z roka na rok príjmajú, aby tá rovnováha ostala zachovaná. Európska úroveň ostáva jediná, ktorá dokáže ísť do budúcnosti bez dlhov. A pre mňa je dôležité, aby Montyho správa nekonštruovala automaticky nejaké vyššie príjmy. Nejde o to, aby tam boli nejaké extra príjmy. Ide o presunutie. Ide o nové e, zoradenie tých príjmov, ktoré aj v budúcnosti by sa dali etatizovať dočas, v súčasnej výške, čiže otázka, či e, tvorí európsky rozpočet 1% HDP, HNP alebo viac. To je nezávislé rozhodnutie európskej legislatívy a Montyho správa výšku príjmov nestanovuje. Vytvára len nástroje, ako tie potrebné príjmy novo vyvážiť. Monteho správa dáva jeden veľmi e, významný návrh a to, si, a to je odbúrať všetky rabaty, všetky zľavy. A vzhľadom na Brexit, vzhľadom na to, že pravdepodobne nás opustia vaši britskí priatelia, ktorí už 10 ročia uplatňujú podstatne väčší rabat, hoci ostali čistými e, prispievateľmi, e, Vzhľadom na to by bolo naozaj na čase, aby sa všetky výnimky z princípov e, príjmov odbúrali a teda z, e, respektíve aby sa kriticky posúdili. A e, pre mňa platí zásada, že kto chce predlžiť takéto rabaty alebo zrážky, alebo kto ich chce udržať aspoň na zniženej úrovni, musí to poriadne odôvodniť. A ak nie sú nejaké zásadné dôvody, pokračovať s týmito e, ramatmi v ďalšom desaťročí, tak by mali naozaj e, byť odborané a príjmová strana by mala byť postavená na princípoch, ktoré budú platiť pre všetkých. Všetky korekčné mechanizmy by sa mali zrušiť. Toľko hovorí Montyho správa. Keď sa pozrieme na štruktúru rozpočtu za posledné 10 ročia, tak na začiatku to veľmi silne boli clá, ktoré financovali európsky rozpočet. A každá ďalšia obchodná dohoda Európy, ktorú uzavrie so, s, svetom, napríklad CETA, alebo rokovania s Austráliou, Novým Zélandom, možno TTIP jedného dňa, ale aj s každou ďalšou krajinou, ktorá sa stala členským štátom EÚ, a teda nie je už obchodným partnerom, ale je súčasťou jednotného trhu, so všetkým tým odpadávajú vlastne príjmy z cieľ. Takže clá už nie sú tou stabilnou základňou príjmov rozpočtu Európskej únie. Na druhé, po druhé, príjmy trestných e, alebo teda z sankčných opatrení, napríklad Microsoft alebo ďalší porušenia proti európskym nejakému právospánskej súťaže, sankcie e, z dôsledku takýchto poručení. To nie je stabilné. Ak nám jeden prípad možno priniesie 11 miliárd, tak to bude mimoriadný príjem, ktorý s príspevkami členských štátov sa zaráta jednak jednej, ale dlhoročne v tejto výške sa nedá etatizovať v rozpočtovom rámci Európskej únie ako príjem. A po tretie, príjmy z DPH. To je niečo tak komplexné, že už asi nikto poriadne nerozumie, že ktoré e, eurá, centy e, a ktoré platby z členských štátov vlastne vychádzajú z čoho. Takže toto zjednodušiť by malo byť tiež cieľom našich reformných prác. Ďalší bod Žiaľ, debata o európskom rozpočte v európskej verejnosti a v médiách sa vždy točí iba okolo otázky, či je niekto čistým prispievateľom alebo čistým uh, príjemcom. Čo vedie k takým antieurópskym reflexom. A zaznáva sa, že európsky rozpočet je základom jednotného trhu, a že napríklad neto prispievateľ, ktorého ja veľmi dobre poznám, kde som sa narodil, ehm, je síce e, neto prispievateľom, keď sa na to pozrieme e, čiastkovo, ale e, celkovo hospodársky veľmi profituje z takýchto programov EÚ. Čiže z jedného eura, ktorá, ktoré moja domovská krajina Nemecko vloží do európskeho rozpočtu, a ktoré sa potom investuje do štruktúrnych programov, kohezných programov. Z toho jedného eura pre nemecké inžinierské kancelárie, strojárske firmy, firmy engineering, z toho 74 centov sa vráti. Takže ten neto prispievateľ e, z toho čiastkového pohľadu môže byť e, neto príjemcom alebo profitérom v tom celkovom účte E, svojej národnej ekonomiky. A toto prekonať, to by sa mohlo podariť, ak by sme mali nové štru, novú štruktúru príjmov. Sme vďační, že Montyho komisia sa zamerala nielen na príjmy, ale aj na výdavky. A veľmi striktne pri všetkom, tak pri príjmoch, ako aj pri výdavkoch, e, do popredia postavila otázku pridanej hodnoty. Čiže je tam pridaná hodnota? ak sa úlohy presunú a financujú z Európskej únie. Je pridaná hodnota aj pre národnú rozpočtovú politiku, ak vlastné zdroje budú mať nové nástroje na spolufinancovanie európskeho rozpočtu. A tento princíp viac, pridanej hodnoty pri výdavkoch na európskej úrovni a príjmoch na európskej úrovni to je niečo, podľa čoho sa chcem veľmi presne orientovať. Pri výdavkoch preto vlastne rokovania o otázke európska hraničná, teda ochrana hraníc, migračná politika, riešenie utečeneckej otázky e, cez európske finančné opatrenia, ale v mojom starom sektore, teda európske, európsky výskum, tam to bude v popredí. A pokiaľ ide o príjmy, tak by sme otázku poslanca Lamasúra mali postaviť to popredia, či sú tam synergické efekty e, voči národnej rozpočtovej politike. A posledný bod. Montiho komisia predstavila možné nové nástroje pre nové vlastné e, zdroje príjmov do európskeho rozpočtu. A všetky nejakým spôsobom sú prepojené s cieľmi európskej vecnej politiky. Rád by som spomenul dva väčšie bloky. Jeden je environmentálna politika, politika ochrany klímy, energetická efektívnosť, Európska energetická únia. Ak teda by bolo napríklad možné spojiť európske ciele ochrany klímy a energetickej efektivnosti s časťou tej schémy ETS a časť príjmov z CO2 e, presunúť do európskeho rozpočtu, tak by sme mohli spojiť vesnú politiku s rozpočtovou politikou. A druhý príklad, to je daň z finančných transakcií. A to sú dane, ktoré sa týkajú všeobecne sektoru bank a finančníctva. Ak by sme mohli to reguláciu vo finančnom a bankovom sektore prepojiť s kofinancovaním rozpočtu, tak by sme opäť dokázali spojiť rozpočtovú a vecnú politiku. Veľmi e, nás zaujíma dialog s vami, s Európskym parlamentom. K tomu ešte pán predseda e, sa na jar častejšie vrátim. A je našou ambíciou, ambíciou komisie, mojou ambíciou v balíku e, viacročného finančného rámca po roku 2020 stanoviť realistické návrhy na základe Montyho správy. Rád e, poslankyňam a poslancom z našich národných parlamentov ponúkam, aby e, sa obratili na mňa alebo na mojich naozaj vedúcich pracovníkov, aby e, priš, sme prišli k vám do hlavných miest, keď budú vaše rozpočtové e, výbory alebo gestčné výbory e, rokovať a budú sa chcieť porozprávať teda či už so mnou alebo s e, našimi vedúcimi pracovníkmi. Ďakujem. Voilà. Voilà des applaudissements. Tie, ten potlesk znie slubne, pán komisár. Uh, ku koncu cyklu je tento rozpočet poznačený rigiditou, má anachronický charakter v tom smere, že bol vypracovaný na 7 rokov viacročného finančného rámca bez toho, že by sme vedeli, čo sa stane a v tom momente, ako dôjde ku kríze, tak je mimoriadne ťažké nájsť finančné prostriedky, ako to riešiť, aj pokiaľ ide o vlastné zdroje, pokiaľ ide o, o, o tieto vlastné zdroje. Tieto e, predstavujú len 10 rozpočtu, to znamená, že 90 prichádz, pochádza z rozpočtov členských štátov. E, takže pretože tých 80 rozpočtu EÚ potom smerujú naspäť k členským štátom v rámci spoločnej polnospodárskej politiky ako aj <clears throat> ďalších e, programov. E, tento e, výška príspevku jednotlivých štátov je, výšku je potrebné zvážiť z hľadiska prínosu do um, rozpočtu EÚ a z hľadiska konceptu solidarity. Čiže toto všetko je potrebné skúmať a Mortyho správa je rozhodne dokumentom, ktorý nám všetkým pomôže um, v tom, aby rozpočet Európskej únie bol výrazom vôle dosiahnuť pokrok v Európe. Eh, pán Kalfin, ktorý sa zúčastnil na práci tejto skupiny, eh, by teraz mal sa vyjadriť k tomu, ako by mala EÚ dostať taký rozpočet, ktorý by bol svedectvom o tom, že Európa má schopnosť čeliť kríze a nie je bezbranná. Eh, ďakujem. Pán komisár, vážne dámy a pani, ďakujem pekne za to, že ste zahrnuli túto tému do predmetu diskusie medziparlamentného týždňa. Keď hovoríme o rozpočte či už národnom alebo európskom, parlamenty a volení zástupcovia e, majú rozhodovať o e, e, výbere a neskôršej distribúcii prostriedkov, eh, o politike účinnosti, o výsledkoch pre občanov, eh, ktoré vidíme na konci tejto rozpočtovej práce. Takže akékoľvek diskusie o prípadných zmenách eh, vo financovaní Európskej únie nevyhnutne by mali byť predmetom rokovania medzi volenými zástupcami národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Vzhľadom na túto skutočnosť by som chcel i hneď od začiatku vyhlasiť, že to, čo odporúčame v správe, nepredstavuje medzi institucionálny boj alebo presun právomoci z jednej inštitúcii na druhú, či už ide o európsku úroveň alebo o vzťah medzi národnou a európskou úrovňou. E, odporúčame racionalizovať tento proces bez toho, aby sme uplatňovali princíp subsidiarity to znamená, že národné parlamenty budú môcť kedykoľvek sa rozhodnúť o národných príspevkov eh, do eh, európskeho rozpočtu o vynakladaní týchto prostriedkov. Chceme to racionalizovať, eh, teda výber a využívanie verejných zdrojov, bez toho, aby sme redukovali právomoci či už národných parlamentov alebo vlád vrátanie e, koncenzuálnych postupov a možnosti vetovať európsky rozpočet. Chcel by som veľmi pekne poďakovať pánovi komisárovi za e, jeho prezentáciu a pripravenosť i hneď od začiatku svojej činnosti e, zvážovať návrhy skupiny na vysokej úrovni. Ako pán komisár práve povedal, roku 2017 e, e, je rok, kedy sa musíme rozhodnúť o budúcnosti európskeho rozpočtu po roku 2020. Obávam sa, že to nebude jedinou zmenou v Únii vzhľadom na všetky v súčasnosti prebiehajúce procesy v Únii a mimo nej. Ale nech sa čokoľvek zmení v e, Únii, rozpočet za každým bude e, v stredobode pozornosti a preto je najvyšší čas, aby sme začali premyšľať o tom, ako to zlepšiť, ako e, e, zdokonaliť výber a vynakladanie verejných zdrojov na európskej úrovni. Musím spomenúť, že máme k dispozícii viaceré nástroje, či už ide o, národných alebo európsky rozpočet a mechanizmus stability najmä v eurozóne. Toto všetko predstavuje e, e, dotácie, výplaty, záruky a e, uhradzajú to tí istí daňoví poplatníci. A preto to musíme vnímať komplexne. Prečo hovoríme o reforme, potrebe reforme európskeho rozpočtu? Chcel by som vám povedať, že nestretávame sa e, s tým často. Mali sme zastupcov Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie a pripravili sme správu, ktorá je takmer plne e, založená na e, zhode. Prečo? pretože všetky zmeny, ktoré odporúčame, sú naozaj potrebné a existuje iba málo argumentov, ak vôbec, a v e, prospech zachovania súčasného systému. Prečo? Pretože súčasný systém nie je transparentný, nie je pochopiteľný. Nik v Európe nedokáže vysvetliť občanom, prečo tá, ktorá krajina e, platí toľko do európskeho rozpočtu a nie e, inú čiastku. Neexistujú takéto vysvetlenie, existujú e, viaceré výnimky, e, vianočné darčeky a podobné. A celé e, rokovanie medzi vládami v rámci rady je veľmi obskúrne a napokon e, chýba e, vysvetlenie toho, prečo ten, ktorý štát prispieva určitou čiastkou a z toho vyplýva, že nedokážeme informovať daňových poplatníkov, prečo toľko platia a čo dostávajú e, späť. Po druhé, zistujeme, že v súčasnosti európsky rozpočet sa stanovuje na dobie 7 rokov e, vo forme národných obálok, teda prostriedkov, ktoré sa vracajú členským štátom a nedokáže reagovať na priority občanov. E, tento týždeň e, vedúci predstavitelia štátov budú na Malte diskutovať o migračných záležitostiach a je to jedna z veľmi dôležitých otázok. Ako bude reagovať Európska únia, a to spoločne, na migračnú výzvu? To všetko závisí aj od potenciálu rozpočtu. A to je dobrý príklad toho, že v Európe neexistuje žiadna krajina, ktorá môže e, sa nadieť, že si poradie s migráciou bez pomoci ostatných štátov. To znamená, že jasne vidíme, že Európska únia má jednoznačne pridanú hodnotu a dokáže e, zefektívniť e, výdavky súvisiace s tou ktorou politikou a Ehm, v dôsledku toho zabezpečí lepšie výsledky, ehm, ale e, zároveň e, tento problém v roku 2012 sme v rozpočte nevideli ehm, predvídať. E, samozrejme, chýba tu flexibilita, pokiaľ ide o presun prostriedkov z jedného roku na druhý. Takže Netvrdil by som, že tento rozpočet je pripravený prúzne reagovať na potreby e, európskych občanov a mm, výzvy. V našej správe sa sústredujeme najmä na príjmy, pretože e, je to v zmysle nášho mandátu od troch inštitúcií. Poprvýkrát rada, rada súhlasila poskytnúť ostatným inštitúciám právo diskutovať príjmoch. Najmä ide o parlament. Predtým všetky postupy v Únii E, spočívali v tom, že Európsky parlament nemal e, čo e, povedať k príjmom rozpočtu. O tom sa zvyčajne rozhoduje na úrovni členských štátov, teda rozhoduje o tom vlády. Iba v menšom počte štátov sa dôkladne diskutuje o národných príspevkov pred schválením viacročného finančného E, programy, čiže e, nie sú do toho angažovaní e, poslanci. Tu odporúčame dve veľké veci. Jednak zrušiť všetky rabaty, koncesie, výnimky a tak ďalej. Čiže to všetko, čo neprispieva k transparentnosti rozpočtu, stiažuje jeho vysvetlenie a po druhé, Navrhujeme prehodnotiť e, príjmovú časť, zdroje príjmov, bez toho, aby sme e, zvyšovali daňovú e, záťaž, fiskálnu záťaž občanov. Pripomíname, že ide iba časť verejných zdrojov a preto musíme si počínať opatrne. Takisto ponechávame exkluzívne právo e, národných parlamentov e, rozhodovať o tom. Nie e, navrhujeme žiadne nové dane, prípadne niečo, čo by sa robilo mimo národných parlamentov. Navrhujeme spoločne spolupracovať s Európskym parlamentom, s národnými parlamentmi, s tým, aby sme zdokonalili rozpočet Máme konkrétne návrhy, pokiaľ ide o alternatívne príjmové zdroje. Chceli by sme e, e, e, zvýšiť minimálne o 50 na úroveň 50 vlastné zdroje. V súčasnosti, ako povedal pán komisár, je to 20 A hovoríme o tých oblastiach, kde E, únia má pridanú hodnotu. Nechceme iba e, zdaňovať, aby sme mali viac prostriedkov, pôjde o príjmy, kde e, máme pridanú hodnotu. A keď hovoríme o spoločnej spoločnom daňovom základe, súvisí to s vyhýbaním sa plateniu daní. Keď hovoríme o popl- ekologických poplatkov, nie, ktoré budú platiť nielen naše podniky, ale aj E, ktorými e, zaťažeme e, výrobky tretich krajín, ktoré sa nestarajú o ochranu životného prostredia pôjde o zdroje, ktoré vytvorí samotná existencia únie. Bez nej takéto zdroje by neexistovali. No a záverom poviem ešte pár viet o tom, čo by sme chceli vidieť Eh, z hľadiska eh, eh, preformatovania tohto procesu do budúcnosti. Samozrejme, takéto výsledky nedosiahneme bez zaangažovanosti národných parlamentov a to znamená, že dialog, a to nie len e, raz ročne, alebo e, dvakrát ročne, ale e, vo forme pracovných skupín, diskusných skupín medzi nami a národnými parlamentmi bude veľmi dôležité A to, o tom musíme diskutovať aj na vnútroštátnej úrovni, vrátane regionálnej úrovni, pretože aj ich to ovplyvní. Po druhé, to musíme E, vnímať v kontexte e, zmien v Únii e, po Brexite. Všetci si uvedomíme, že Únie sa zmení nie preto, že jeden členský štát napokon opustí Úniu, ale preto, že potrebujeme zabezpečiť, aby občania chápali Mm, e, význam a hodnotu únie nielen e, z účtovného hľadiska, čo dáme, čo dostaneme, ale v čom spočíva hodnota členstva v únii, a ktoré nástroje by mal mať k dispozícii každý členský štát. To znamená, že e, európska hodnota na vnútroštátnej úrovni to je vec, ktorej sa musíme naďalej venovať, aby sme vedeli ju aj vyhodnotiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bývalému kolegovi za toto zhrnutie, ktoré nám práve predložil, analýzu, odporúčania Eh, skupiny na vysokej úrovni, ktorá pracovala pod vedením Maria Montiho. Tu naozaj je, ide o to, že sa podarilo dosiahnuť konsenzus medzi troma inštitúciami, radou, parlamentom a komisiou. A už to samo o sebe je mimoriadne slubné. Ehm, my, eh, pokiaľ ide o roz, výbor pre rozpočet, to sme sa snažili predložiť taký rozpočet, ktorý by bol zrozumiteľný, čitateľný pre európskych občanov a Európske parlamenty. Eh, tento diagram pracovná skupina uviedla vo svojej ehm, správe. To je náš eh, návrh, to, ako čeliť situáciám, keď nastane kríza, aj pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky v súvislosti s krajinami v Afrike, Syriou, e, rôznymi ďalšími krajinami. To, je, to financovanie je celkom nečitateľné. A pokiaľ ide o kolegov z národných parlamentov, chcel by som sa spýtať, akým spôsobom kontrolujete príspevky členských štátov do týchto jednotlivých inštitúcií, ako sa vedie diskusia na úrovni parlamentu. Ale Lamasur sa ešte nedostavil. A, dobre, takže mám informáciu, že prichádza. Dobre, tak vítam Alena Lamasura, ktorý by mal teraz prísť. Zúčastnil sa na práci skupiny na vysokej úrovni. Ja som práve povedal, že sme si vypočuli komisára Tingera ktorý hovoril o rozhodnom spôsobe a, rozhodn- a, a volí e, tento rozpočet e, e vypracovať v súhľade s návrhmi skupiny, skupiny na vysokej úrovni s tým, aby sa zohľadnila európska pridaná hodnota, aby to slúžilo v prospech európskej verejnosti a aby sa e, aj upravil podiel vlastných zdrojov, pretože tieto v súčasnosti predstavujú na úrovni EU 10 e, Čiže bolo by treba prejsť týchto 10 na 50 a pokiaľ ide o tieto vlastné zdroje, tu, e, čím menej budeme hovoriť o spravodlivej návratnosti, tak tým viac e, môžeme očakávať um, um, to, že, sa, že, že bude vôľa zúčastniť sa na európskom rozpočte. Pán Alela Masur, ďakujem, nebol som tu od začiatku, ospravedlňujem sa, pretože som mal nejaké problémy s dopravou. Chcel by som vyjadriť potešenie, že mám túto možnosť eh, vymeniť si názory, pokiaľ ide o fiskálnu zvrchovanosť. Budeme o tom hovoriť s predstaviteľmi národných parlamentov, ako aj členmi Európskeho parlamentu, konkrétne s výborom pre rozpočet za účasti komisára Oettingera. Je to téma, ktorá je čiernou dierou v politickej diskusii v Európe. V podstate v žiadnej krajine žiadna politická strana, tvoriaca súčasť vlády, sa neodváži otvoriť otázku komunitárneho rozpočtu. A e, prepačte, ak budem opakovať to, čo povedal kolega Kalfin, ale ja by som chcel zdôrazniť tri veci. Poprvé, sú to návrhy skupiny na vysokej úrovni, ktoré v plnej miere rešpektujú zmluvu ducha aj literu Európskej zmluvy a nielen, že ju rešpektuje, ale snaží sa aj o dosiahnutie cieľa, ktorým je e, vrátiť sa k zdrojom alebo k tým predpokladom, na základe ktorých vznikla e, rímskymi zmluvami Európska únia, ktorá predpokladala spoločnú komunitárnu politiku, pokiaľ ide o financovanie európskeho rozpočtu z vlastných zdrojov, to znamená z fiskálnych zdrojov zdrojov, ktoré e, sú v plnej miere pridelené do európskeho rozpočtu. To však neznamená, že Európa má schopnosť zvyšovať alebo právo zvyšovať dane, pretože existuje daňová zvrchovanosť členských štátov aj národných parlamentov a Európska únia má, istú má istý manevrovací priestor, pokiaľ ide o vlastné zdroje. Takáto, zvrch, takáto možnosť existuje aj v prípade samozpráv v jednotlivých členských štátov. To znamená, že e, Európska únia by v tomto smere mala byť považovaná ako miestna, v podstate ako miestna samozpráva. To znamená, že je tu istá možnosť e, rozhodovania. E, a po druhé, možno, že to najprekvapujúcejšie v našej správe je tabulka, ktorú vypracoval výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet. V tejto tabulke sa uvádza konštelácia satelitov a malých rozpočtov E, ktoré sa znásobujú ešte popri e, národných rozpočtoch a rozpočtu únie. E, Úniový rozpočet je už 20 rokov de facto obmedzený na 1% národného, e, vnútorného národného dôchodku. A tu e, musíme hovoriť o nových kompetenciách a nových politikách. A pokiaľ ide o financovanie nových politík, nie sú k dispozícii európske zdroje. A pokiaľ ide o tie tzv. malé zdroje, ktoré majú rôzne označenia, napríklad financovanie nových aktivít a tak ďalej, a mali by sa financovať financovať z rozpočtov eh, národných eh, rozpočtov eh, v podstate z hrubého národného dôchodku. Toto je skutočne politická diskusia a to skutočné rozhodovanie o tvorbe týchto rozpočtov však ne, nepodlieha kontrole Európskeho parlamentu, pretože tieto zdroje nie sú financovanie EÚ, e ale takisto do veľkej miery uniká spod kontroly národných parlamentov. E, je totiž jasné, že financovanie, e, pokiaľ ide o národné parlamenty, nie je dostatočne vysvetlené. Hovorí sa, že ide o rozhodnutia prijaté na európskej úrovni, že ide o niektoré e, rozhodnutia napríklad COP21 e, alebo rozhodnutie týkajúcich sa e, klimatických, klimatických zmien. Zkrátka e, e, tvrdia národné parlamenty, sme z politického hľadiska prinútené hlasovať v prospech týchto e, opatrení. Toto nie je v poriadku, pretože ide o tzv. fantomové financovanie, ktoré uniká demokratickej kontrole. A to nie je v poriadku. Po tretie, ide o tému, na ktorej sme ešte doteraz nepracovali nikto, ani Európska komisia, ani Európsky parlament, ale ani členské štáty. E, tu by mi možno niekto chcel e, protirečiť, ale skutočnosť je taká, že e, pokiaľ ide o uplatňovanie zásady subsidiarity na rozpočty, tu my sme si všetci zajedno, že tento, táto zásada subsidiarity musí platiť a že je potrebné kontrolovať, akým spôsobom sa uplatňuje a môžeme uplatniť žltú alebo oranžovú kartu niektoré z vašich parlamentov, tak v poslednom čase urobili v súvislosti s niektorými dôležitými témami. Až na to, že keď my v rámci únie rozhodujeme samozrejme s nepremým súhlasom a podporou národných parlamentov. Ak teda rozhodujeme, že Európskej únii dáme viac zodpovednosti v tejto oblasti zdieľaných kompetencií, tak eh, by sa to mohlo prejaviť v založení Európskej agentúry pre administratívne služby, ako je tomu e, v prípade agentúry pre vonkajšiu službu. Nikto si však nerobí starosti, alebo nikto sa nesnaží o tom, aby sa e, ľudské aj finančné zdroje e, takisto vyčlenili, tak aby to zodpovedalo týmto novým zodpovednostiam, úlohám. A tým pádom dochádza k blokovaniu ktoré znamená, že pokiaľ ide o veľmi hlasné vyhlásenia na Európskej únii, stretávajú sa s problémami na e, úrovni ich uplatňovania, pretože nie sú k dispozícii dostatočné prostriedky. A pokiaľ ide o vytváranie takýchto prostriedkov, dostávame sa do situácie, keď e, tvorba takýchto dodatočných prostriedkov na európskej úrovni, buď v rámci komisie, agentúr alebo iných organizácií, ešte pridáva ďalšiu administratívnu vrstvu a tým pádom e, pridáva k celkovým verejným výdavkom v Únii, ako aj verejným príjmom a daňovým príjmom ďalšie, e, ďalšiu záťaž. Čiže tí istí daňoví poplatníci, ktorí e, platia na to, aby sa mohli uplatňovať eh, kompetencii na e, vnú, do, miestnej, aj národnej, aj európskej úrovni, sú zaťažení týmto, týmito ďalšími e, príspevkami. Toto nie je priateľné. Ak e, si uvedomíme, že Európa sa neprestane tvorí a, a pokiaľ by mali byť tie fiskálne náklady rovnaké a pokiaľ by vynaloženie jedného ďalšieho euro, eura v Bruseli neviedlo k k daniam, ktoré platia daňoví poplatníci, tak e, ne, Malo by to byť tak, aby sa toto jedno euro vynaložené na národnej úrovni pravilo v tom, že by sa daňovým poplatníkom na národnej úrovni vrátilo viac než jedno euro. Je potrebné, aby teda bol tento mechanizmus účinnejší, aby umožnil znižovať náklady a zároveň zvyšovať účinnosť za nižších nákladov. Ehm, toto v súčasnosti nepatrí ku kompetenciám únie. Ale nastal čas, eh, aby sme si uvedomili, že je nevyhnutné eh, presadiť e, politickú voľu, aby sa e, zabezpečila bezpečnosť Európskej únie s nižšími nákladmi. Napríklad v súčasnosti máme viac vojakov než Spojené štáty americké, ale žiadna krajina z 28 členských štátov tak e, nedokáže zabezpečiť vlastnú obranu. Takže máme dva spôsoby, ako postupovať. Buď sa vychádza z toho, že e, my teraz posilníme e, e, námorné ako aj hraničné hliadky. Toto nie je riešenie. My nevyhnutne potrebujeme skutočnú kontrolu na vonkajších hraniciach a preto potrebujeme, aby sme jednotlivé colné orgány na národnej úrovni, ako aj národnú policiu, vyčlenili pre služby na e, úrovni EÚ. Mohlo by to vytvoriť problémy, ale pokiaľ nezačneme na tom pracovať e, z tohto hľadiska, to znamená z hľadiska spoločného európskeho prospechu, tak eh, dostaneme sa do situácie úplnej paralýzy, pretože eh, nebolo by možné financovať takéto aktivity a v, nekonečne by sme reagovali oneskorene a naše reakcie by neprijímala verejnosť dobre, pretože by predpokladali viac byrokracie a podobne. Je potrebné vytvoriť systém napríklad prostredníctvom um, uh, uh, mobilizácie uh, kontrolných e, účtovných orgánov na, e, na úrovni členských štátov, podobne ako to robí Európsky dvor auditorov, aby sme zlepšili túto kontrolu a zvýšili účinnosť vynakladania finančných prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem Alenovi Lamasúrovi a rovnako ako e, som povedal, budeme teraz hovoriť o projekte získania e, budovy v Tokie, Tokiu. Pre koho? Pre Európsku službu pre vonkajšiu služb, e, činnosť. A to isté patrí aj o získavanie či, či nadobudnutie e, budovy v Pekingu na rovnaký účel. Čiže k týmto 28 ambasádám, ktoré v súčasnosti má EU pribudne ďalšia ambasáda. Je to v poriadku? Je to v súlade so zásadou subsidiarity, e, pokiaľ ide o naše zastúpenia alebo generálne konzuláty vydávajúce víza? Nemohli by e, robiť túto úlohu? Čiže toto je ďalšia téma, o ktorej by sme mohli hovoriť a aby sme dokázali, že tu existuje pridaná, e, európska pridaná hodnota a že EÚ by sa mohla stať takto, že svetovou veľmocou. Máme tu teraz dvoch zástupcov z akademickej sféry, pani Konstanc Adolfovu, ktorá bude hovoriť na tému Zelený rozpočet Európy. Pani Konstanc Adolf je tu. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Ďakujem veľmi pekne Ďakujem, že e, tu môžem byť. A ďakujem za veľmi uh, zaujímavé diskusie už dnes, e, ktoré tu prebehli. Chcela by som prezentovať dve štúdie, ktoré Green Budget Europe uh, zrealizovala pre Európsky parlament za posledný rok. Má to v podstate podporiť štúdie eh, vlastných zdrojov skupinu expertov, skupinu na vysokej úrovni. Urobili sme to za posledné roky. Počuli sme dnes o dvoch veľkých eh, témach, čiže rozpočet sa musí zmeniť. Súčasný rozpočet ne zodpovedá záväzkom, ktoré má EÚ a členské štáty. A otázka je, ako to môžeme uh, E, vlastne e, rozbehnú tú transformatívnu silu európskeho rozpočtu. Chcela by som uviesť príklad niečoho, čomu hovoríme zelené vlastné zdroje. Nefunguje to? A, ah, funguje, dobre. Rada by som vám povedala, prečo sme pevne presvedčení, že teraz je ten správny moment pre nové vlastné zdroje, zelené vlastné zdroje, a chcem vám povedať, prečo e, si myslíme, že sa to musí udiať teraz. Takže čo sme urobili? Už som to spomínala. Urobili sme dve štúdie mm, pre e, Európsky parlament. Môžete si ich stiahnuť z našej web stránky, zo stránky Helgi Trupel. Myslím, že vonku sú tiež vyložené nejaké štúdie. Takže uh, E, bolo to vlastne e, nás aj spomínané včera, že e, minulý týždeň na rade ECOFIN ako prievod a za tri dní sa nám podarilo získať 63 podpisov od vysoko postavených politikov, bývalých ministrov financií, komisárov, vedúcich vedcov. Pokiaľ ide o tieto zelené vlastné zdroje, to všetko nájdete na našej web stránke. Prečo si teda myslíme, že teraz je tu obrovská príležitosť e, využívať tieto zelené vlastné zdroje? Hovorili sme už o hlavnom nedostatku, hlavne nedostatku rozpočtu EÚ, to nemusím opakovať, ale jedna z vecí, ktorá ma zaráža, je, že v rozpočte EÚ chýba zásadný riadiaci efekt. A ten e, riadiaci efekt je napríklad súvisiaci nielen s klimatickými zmenami, a to nám možno tak trošku uniká, keď hovoríme o tých zelených vlastných strojoch. Chcem vystihnúť, že je tu sociálna a ekonomická agenda, nielen zelená agenda. Takže, čo sú to vlastne tie zelené vlastné zdroje? To sú zdroje, ktoré sa snažia byť, využiť tú transformatívnu silu európskeho rozpočtu tým, že sa zameriavajú na daňovú konkurenciu, ktorá je medzi členskými štátmi a napríklad tým, že robia jednu vec, ktorá sa tu už spomínala a síce, že e, sa zameriavajú na princíp, že znečisťovateľ platí. Prečo e, majú členské štáty platiť za externality, za niečo z národného rozpočtu, čo ste nespôsobili, čo spôsobili iní. A myslím si, že tu by mohol veľkú úlohu zohrať práve európsky rozpočet. A teda nehovoriť o lepšej alokácii ani už Niečo, čo sa už spomínalo. Máme Parísku dohodu, ako viete, od článok 2 stanovuje cieľ 1,5 stupňa. Niečo, čo možno neviete, je, že EÚ so svojimi súčasnými politikami nikdy nedosiahne 1,5-percentný cieľ, pretože naše politiky do roku 2020 a, a do roku 2030 riešia iba ten cieľ dvoch e, stupňov. Problém je, že UNEP vypočítal, že keby celý svet vrátane EÚ e, mal dosiahnuť 1,5%, tak by sme museli naše politiky posilniť o nejakých 20%. Čiže niečo treba urobiť a bez finančných nástrojov to nie je možné. Druhá vec je udržateľný rozvoj a ciele udržateľného rozvoja. To je celý ekonomický prístup. Toto nie je len skúmanie niečo, čo je fajn, keď to človek má, ale toto sú nevyhnutné veci. Môžete o tom v nadchádzajúcich e, dňoch a týždňoch rozprávať aj v kontexte európskeho semestra. A síce to sú ciele udržateľného rozvoja, či nahrade napríklad stratégiu 2020 e po roku 2020 Eh, je tu situácia, v ktorej môžeme naozaj všetci získať veľa. Takže, prečo hovoríme o zelených vlastných a prečo vidíme, že je tu veľký potenciál? Opäť, ako som už hovorila, máme veľa externalít, ktoré nie sú ocenené pri reálnych cenách, čiže naše ceny sú veľmi dotované a myslím, že toto bude riešiť aj ďalší rozpočet EÚ, pretože sa chceme pozrieť aj na tieto rabaty a e, neefektívnosti v rozpočte EÚ, ale okrem toho musíme kompenzovať aj tieto externality, ktoré sú spôsobené napríklad rozpočtami na zdravotníctvo, sociálne veci, niečo, čo je na národnej úrovni veľmi e, finančne náročné, ale aj, na, aj pre EÚ je to finančné. A nehovorím teraz o otázkach subsidiarity, pretože samozrejme klimatická zmena, zhoršovanie klímy, migrácia, to sa nezastaví na národných hraniciach. Máme veľa verejných statkov, ktoré nemajú cenu, ale napriek tomu e, sú spojené s nákladmi a naozaj by sme to mali začať riešiť čím skôr, tým lepšie, pretože ako vieme, e, oneskorené e, aktivity a opatrenia v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí aj ekonomického modelu budú v budúcnosti veľmi drahé. Ale aká je realita? Keď sa pozrieme na daňové príjmy 28 členských štátov EÚ, tak vidíte, že e, sú vysoké dane z príjmu, je tam DPH, sú tam ďalšie dane, ale kde sú environmentálne dane? Čiže na tomto slajde ich teda neuvidíte. Prečo? Pretože keď sa pozriete na daňové príjmy z e, environmentálnych daní vo vzťahu k HDP, tak je to menej než 2% HDP daňových príjmov. Čiže je tu veľký fiskálny priestor, e, kde môžu mm, vzniknúť zelené vlastné zdroje, tam sa toho dá naozaj veľa urobiť. Čiže, aká je realita? Nebudem hovoriť o mm, efektoch na zamestnanosť, čo môžeme smerovať, pretože videli sme, že tá finančná kríza e, znamenala, že iba v tom zelenom sektore vznikali pracovné miesta skutočne kvalitné. Stále máme ešte vysokú nezamestnanosť, a už nehovoriac o vysokej závislosti na energetike. Každoročne e, importujeme viac než 500 miliard eur a postavte to oproti rozpočtu EÚ, e, ktorý je tretinový a to je niečo, o čom sa vôbec nehovorí. A e, potom FOS, teda dotácie na fosilné paliva, to sú tiež obrovské náklady. No a čo to znamená? Čo sme napríklad videli je, že máme tu 10,1% náraz v pomere e, zamestnaneckých daní a environmentálnych daní, čo je pre nás tiež veľká vec, ktorú môžeme e, podrobne skúmať. Čo sme robili v tej prvej štúdii, nebudem tu zachádzať do detailov, ale pozerali sme sa teda na štyri rôzne nástroje. E, daň z palív, daň z energií, ehm, CO2 a tak ďalej. A pozreli sme sa na ich environmentálnu výkonnosť, ale hlavne na ekonomickú výkonnosť, sociálnu výkonnosť, ako aj mm, na ich výkonnosť v oblasti subsidiarity. Vidíte, že všetky majú veľký e, potenciál zásadne prispieť k rozpočtu EÚ. Niektoré možno lepšie sociálnym spôsobom, iné ekonomickým spôsobom, ale naozaj veľa vecí sa tu dá urobiť. Zaujímavá vec, o čom ešte určite budeme počuť, je, že máme všetky tieto účinky, všetky, máme teda všetky tieto fakty, poznáme všetky tieto fakty a treba o tom hovoriť. A preto sme urobili druhú štúdiu o komunikácii o, v týchto témach e, s rôznymi cieľovými skupinami. Čiže pozreli sme sa na 8 rôznych tém a veľmi rada som, že Montyho skupina E, teraz rieši aj tie hraničné uhlíkové prispôsoby. Čiže zohľadňujú sa emisie aj za hranicami. No a čo sme v tejto štúdii urobili, je, že sme definovali rôzne cieľové skupiny, k tomu sa ešte neskôr vrátim, a potom sme sa pozreli na to, ako môžeme tak povediať demystifikovať všetky tie rôzne aspekty, ktoré vieme alebo poznáme súvisiace s environmentálnym zdanením a ako využiť to v tých rôznych štyroch e, cieľových skupinách. A samozrejme pozreli sme sa na ekonomické otázky, e, otázky efektívnosti, konkurencieschopnosti, e, otázky rovnosti, teda sociálne otázky a európsku dimenziu a environmentálnu dimenziu. No a čo sme sa pokúsili urobiť je, že sme sa pozreli, kde sú tie hry mocných, prečo je také ťažké komunikovať e, o tých skutočnostiach, keď ich poznáme. Prečo vždy začíname napríklad z tej otázky, alebo od tej otázky schopnosti pričom vieme, že niektoré z tých najkonkurenčnejších členských štátov, ako je Dánsko a Švedsko, dúfam, že tu niektoré sú tie e, štáty, ktoré majú najvyššie dane. V Dánsku je to tuším 138 eur na tónu, pardon, v Švedsku, a aj v Dánsku to vysoko zdaňujú. Čo sa týka sociálnej rovnosti, čo už dávno vieme je, e, veci to stále opakujú, že porovnaní s inými formami zdánenia DPH alebo e, inými je environmentálna daň menej agresívna. A iba keď budeme spolupracovať, môžeme sa e, zaoberať aj otázkami klimatickej zmeny. Takže čo ešte ten princíp subsidiarity, o tom sme tu tiež počuli. Nemôžeme riešiť migráciu iba na národných hraniciach, nemôžeme klimatickú zmenu riešiť iba na národných hraniciach a tie veľké ekonomiky naozaj e, musíme spojiť našu silu, ak, ním, ak im chceme konkurovať. No a ešte posledné e, slajdy, to je príklad e, dane uhlíkové, keď sa pozrieme na rôzne cieľové skupiny, ktoré vidíme na ľavej strane. E, pokúsili sme sa e, dať k tomu nejaké e, racionálne odvodenie. E, Napríklad sme sa pozreli na to, prečo je tu toho toľko k tým ekonomickým účinkom a nepozeráme sa na to, ako pomôcť investovať do nízkouhlíkovej ekonomiky, aby e, európska ekonomika bola uhlíkovo neutrálna a takisto by tu tie emisie skleníkových plynov mohli byť eh, odpojené od eh, ekonomického rastu. To sa už v minulosti udialo, ale treba to urýchliť. A čo otázky rovnosti? Ako som už povedala, vieme, že environmentálne dane sú menej agresívne než DPH a iné dane. No a eh, kompenzačné opatrenia tu musia byť na to, aby sa e, našla rovnováha Bez národných parlamentov, bez vás, bez občanov nezvýťazíme. To sú ale aj európske otázky. Európa nie je len administratíva v Bruseli. To ste aj vy v členských štátoch samozrejme. A EÚ má záväzky, členské štáty majú záväzky z Parížskej dohody a aby sme ich dosiahli, lebo e, naplnili, musíme sa pozrieť na všetky tieto efekty. A na záver niečo veľmi jednoduché. Povedzte mi, čo zdaňujete, čo nezdaňujete, čo e, vynakladáte, čo nevynakladáte ako prostriedka. Ja vám poviem, aké sú vaše reálne ciele. A prijala by som si, aby sme o 7 rokov nemuseli už o tom hovoriť, pretože rozpočet EÚ alebo vlastné zdroje budú predstavovať presne tie priority, ktoré sa stanovia spoločne na národnej, lokálnej, ale aj na európskej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Merci, madame. Ďakujem za toto veľmi jasné eh, vysvetlenie eh, eh, dôkazov eh, o tom, ako by tieto fiskálne veci bolo potrebné riešiť aj na úrovni národných parlamentov a, a takisto pokiaľ ide o škandály, ktoré spôsobili Wikileaks a, Wikileaks a Panama Papers, to súvisí aj s tým, že je tu taká daňová kon- konkurencia medzi eh, členskými štátmi a my, my teraz chceme tejto téme venovať vážnu diskusiu. Ďakujem za vašu ehm, prítomnosť a ďakujem aj za vaše názory na to, akú spoločnosť by sme mali teraz e, podporovať. E, ďalšou rečničkou bude pani Danuša Nerudová z parlamentu teda z Českej republiky. Nech sa páči, máte k dispozícii 10 minút. Thank you very much, Mr. Chairman, for the... Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, za slovo. Dnes by som vám chcel priblížiť e, názory e, jedného projektu o financovaní Európskej únii orientovanom na dlhodobú držateľnosť v septembri 2016 e, nás vyzvala e, skupina na vysokej úrovni, aby sme predložili tieto zistenia. Chcela by som vás s týmto oboznámiť, ale urobiť určité paralely s našimi odporúčaniami a odporúčaniami Monteho správy. Naše návrhy, pokiaľ ide o dlhodobo e, udržateľné financovanie orientované do budúcnosti, vychádza z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je to, že súčasný systém je vlastných zdrojov nenaplňa zásadné ciele a zámery, e, e, pokiaľ ide o e, inteligentný a dlhodobo držateľný rast. A druhý dôvod spočíva v tom, že zistujem, že existujú určité nedostatky z hľadiska dlhodobej udržateľnosti vlastných zdrojov, Ehm, a e, vlastné dane by mohli e, naplniť alebo odstraniť tieto nedostatky. Pre nás je veľkou cťou, e, že títo dva dôvody sa dostali do samotnej správy. táto správa využíva sa kritéria zamerané na zabezpečenie udržateľnosti E, a využitie e, vlastne zdrojov na odstranenie nedostatkov. Ako definujeme nedostatky z hľadiska dlhodobej držateľnosti? E, predovšetkým ide o zvyšujúce sa zdanenie práce. O tomto probléme sa už hovorilo. V súčasnosti je to zhruba 53 celkového zdanenia v Únii. Po druhé ide o zniženie sa, znižuje sa význam e, korekčných daní. E, predtým to bolo zhruba 7 a niečo percent a teraz je e, zhruba 6 percent. To isté sa týka spotrebných daní. Tretí nedostatok E, spočíva v značnej daňovej konkurencii, ktoré vedie k presunu e, e, miesta získania alebo oznámenia získov a ďalším kauzám hovoríme o nedostatky pri zaistení plnenia legislatívy, nedostatkov v súvislosti so zdanením príjmov právnických osôb, a je tu e, znižujúca sa progresivita daňových systémov. To znamená, že redistribučné e, e, účinky zdanenia sa zmenšujú a dokonca dochádza ku zvýšeniu nerovnosti. Preto popri všetkým ostatným kritériám navrhujeme zaviesť kritéria zamerané na dlhodobú držateľnosť. Sme radi, že náš názor na takéto hodnotenie sa dostal aj do Monteho správy a že koncepcia štyroch pilierov dlhodobej držateľnosti, ako to odporúčame, je tiež e, e pritomná. E, v správe hovoríme o hospodárskom, sociálnom, environmentálnom a inštitucionálnom prístupe k dlhodobej udržateľnosti. Zdôrazňujeme, že inštitucionálne hľadisko je e, mimoriadne dôležité, pretože bez fungujúceho právneho rámca nie je možné e, zabezpečiť dostatočný výber daní. To znamená, že inštitucionálne hľadisko a dlhodobú držateľnosti je a zdá najdôležitejšie. Pokiaľ ide o hospodárske hľadisko dlhodobo držateľnosti, e, tu e, hovoríme o inej úrovni. Nie e, hovoríme o kvantitatívnom naroste, ale kvalitívnom naroste, teda inteligentnom hospodárskom naroste. Hovoríme o fiskálnej udržateľnosti, o tom, že programy e, e, zdanenia a výdavkom musí byť e, finančne priateľné. Hovoríme o sociálnej inklúzii, kohezii, mobilite, hovoríme o prospeche a blahobite, o všetkom, čo spomína stratégia EU 2020. Pokiaľ ide o ekologickú udržateľnosť, Európska únia E, a vlastné zdroje, ktoré vychádzajú z ekologických daní, by mali prispieť k zniženiu e, znečistenia vzdušia, podporiť ekologické inovácie a obnoviteľné zdroje energie. v oblasti inštitucionálnej dlhodobej udržateľnosti treba zdôrazniť, že nejde iba o samotné inštitúcie, ale e, súbor pravidel, ktoré treba vypracovať Hovoríme o horizontnej e, e, e, daňovej harmonizácii, hovoríme daňových zásahoch alebo o spravodlivej redistribúcii finančnej záťaže medzi členskými štátmi. A, a prečo navrhujeme určité dane ako zdroj vlastných zdrojov, daň ako príspevok vlastným zdrojom? Mm, daňové subjekty sú veľmi mobilní, to e, e, vyústuje do e, zniženia daňovej základe. Okrem toho existujú cezhraničné externality, ktoré sa nedajú riešiť vnútroštátne. A zdanenie na celé Európskej únie môže nám sa zbaviť tých, ktorí sa vyhýbajú daňam a to by mohlo prispieť k tomu, aby sa vypočítavali eh, mm, čisté salda eh, členských štátov, pretože niektoré mm, príjmy, eh, prebačte, niektoré dane sa ťažko vystupujú v Európskej únii. V samotnej správe považujeme za najinovatívnejšiu skutočnosť to, že spomíname niekoľko možností, pokiaľ ide o daňový základ, analizujeme túto záležitosť a navrhujeme určitý balíček a nie len e, jeden daňový základ e, ako zdroj e, pre vlastné zdroje. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na to, čo sme analizovali z hľadiska zaistenia od mm, odstranení dostatkov. Hovorili sme o spoločnom konsolidovanom základe dane pre právnické osoby, trans- dane z finančných transakcií, pokiaľ ide o zdanenie mm, e, e, príjmov e, právnických osob. To by odstranilo danevú konkurenciu a to nepriamo, tým by sme e, e, odstranili snahu o rozvoj daňového základu a znížili e, daňovú zaťaž na pracovnú sílu. Mohlo by byť užitočné pri zaistení lepšieho plnenia daňovej legislatívy a boja s agresívnym daňovým plánovaním a vyhýbaním sa plateniu danej Eh, skúmali sme eh, potenciál eh, dane z konsolidovaného daného základu pri mm, zohľadnili sme pritom hrubý domácí príjem pri naše analýzy hovorí o tom, že mm, s výnimkou Cypru E, využitie konsolidovaného daného základu príjmov e, právnických osôb e, by s výnimkou Cypru zaistilo dodačné daňové príjmy. Tu môžeme hovoriť o čiastočnej náhrade prístupu založenom na hrubom národnom príjme. Pokiaľ ide o zdanenie finančných transakcií, Mm, tu by sme e, zavedením tohto, tejto dane mohli zmierniť daňovú konkurenciu a posilniť úlohu korečného zdanenia v Európskej únii a bolo by to užitočné z hľadiska boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa plateniu dane. Pokiaľ e, hovoríme o, o príjmovom potenciáli FTT, to by uh, Eh, na základe eh, poslednej spolupráce by eh, mohlo nahradiť DPH prvé variante to by bolo možno pre 8 členských štátov a v druhom variante 12 členských štátov. A v Nemecku vo Francúzsku to by mohlo nahradiť e, e, hrubý e, národný príjem. Pokiaľ ide o zdôvodnenie dane z leteckej prepravy, treba povedať, že tu nie je prepojenie s intenzitou tvorby e, alebo e, emisí e, CO2 analyzovali sme výpočty v súvislosti s generovaním príjmov E, vychádzali sme e, zo zdanenia jednej e, tony emisí CO2. Mm, vidíme tu rôzne scenárie potenciál tvorby príjmov pri zavedení tejto dane a napokon zdanenia uhlíka. Analizovali sme aj možnosť zavedenia uhlíkovej dane a tu uvádzame potenciálne výnosy v závislosti od sadzby zdanenia e, e, emisí CO2. Záverom by sme chceli podotknúť, že aj e, toto hľadisko sa dostalo do správy skupiny na vysokej úrovni. Veľmi si ceníme skutočnosť, že odzrkadľuje rôzne príjmy E, prístupy k generovaniu príjmov a je tu určité prepojenie medzi príjmami a výdavkami Európskej únie. Zavádza sa koncepcia európskej pridanej hodnoty a e, celoevropských e, statkov s tým, aby sme reformovali príjmový systém únie s prihľadnutím na zaistenie dlhodobej udržateľnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Ďakujem aj za vašu obsiahlu analýzu, návrhy, hodnotenie jednotlivých eh, vlastných zdrojov, ktoré by sa mohli používať eh, hovorili ste aj o potrebe lepšie koordinovať e, prax e, medzi jednotlivými členskými štátmi. Teraz prechádzame k rozprave výmene názorov a odovzdám slovo tým z vás, ktorí majú záujem o slovo. Prosím vás však, aby ste obmedzili svoj príspevok maximálne na 3 minúty a bol by som veľmi rád, keby sa všetkým podarilo prehovoriť. Prvým rečníkom je Gregor Bieresky, prepačte, ak som skomolil to meno, je to člen Senátu Polskej republiky, je predsedom rozpočtového výboru a členom skupiny EKR. Ďakujem, pán predseda. Eh, poprvom, v prvom rade by som chcel zablahoželať, pánovi Montimu ako aj skupine expertov k príprave tejto veľmi dobrej správy. Eh, závery tejto správy v niektorých oblastiach eh, plne podporíme. V prvom rade plne podporujem zásadu vyrovnaného rozpočtu Európskej únie. Je to dôležité, ako povedal aj predseda, a je potrebné, aby sme to v Európe zabezpečili. Čiže to je prvá zásada. Ďalej tu je dôležitá vec a to, že je potrebné reštrukturalizovať a zjednodušiť, sprehľadniť tvorbu európskeho rozpočtu. Túto myšlienku treba podporiť predovšetkým pokiaľ ide o elimináciu rabatov na príjmovej strane rozpočtu. To treba podporiť. Myslím si, že niektoré časti tejto správy je však potrebné ešte dopracovať. Vyžadujú si ďalšiu analýzu aj vo vzťahu k e, aspektu ekonomických aktivít podnikateľov pôsobiacich v Európskej únii, najmä v súvislosti s uhlíkovou daňou. Tuto je potrebné analyzovať vo svetlej konkurencie schopnosti európskych podnikov. Obmedzenia tejto konkurencie schopnosti by mohli mať vplyv na výšku príjmov do európskeho rozpočtu, takže je to potrebné ďalej analyzovať. Ja by som sa chcel skôr zamerať na výskum nových zdrojov príjmu pre rozpočet, ako aj na daň z finančných transakcií, ktorú je ľahšie zaviesť a zdá sa, že je spravodlivejšia vzhľadom na jednotlivé alebo je spravodlivejšia voči jednotlivým členským štátom Európskej únie. A pokiaľ ide o výdavkovú časť. Zmluva o Európskej únii vyžaduje financovanie určitých politik. A v tomto zmysle je tento rozpočet e, pomerne dôsledný, respektíve rigidný a nie je dostatočne flexibilný. Preto podporujem to, čo hovorí správa a to, aby sme posúdili možnosť reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj ďalších politík ktoré eh, predpokladajú najväčšiu časť výdavkov z rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dostane slovo kolega Kaler Pidler, podpredseda rozpočtového výboru v snemovni reprezentantov Českej, repu- z, z Českej republiky. Je to nezávislý poslanec. Ďakujem. E, dobrý deň, ďakujem vám za slovo. Ja som si počas tých doterajších vystúpení robil poznámky a narazil som na jeden rozpor medzi tým, čo sa tu povedalo. Na jednej strane, myslím, že to bol pán Ardui, ktorý hovoril, že klesá podiel príjmov z cieľ, ale na druhej strane sa kladie veľký dôraz na to, aby sme dodržiavali zásady environmentálnej politiky a výroby, aby výroba v EÚ a v členských štátoch rešpektovala tieto zásady. Podľa mňa e, tu je problém v tom, že na trh Európskej únie sa ešte stále dostáva veľký podiel tovaru z oblasti mimo Európskej únie, kde tie zásady, ktoré my vyžadujeme od našich výrobcov a firiem, sa nedodržiavajú. Čo znamená, že naše firmy sa stávajú menej konkurencieschopné dostupné a sú cenovo znevýhodnené. Ja e, zastupujem aj oceliarský sektor Českej republiky. Zrejme viete, o čom hovorím. Mám skutočne na mysli predovšetkým e, azijskú, hlavne čínsku produkciu ocele. Zásada trvať na environmentálnej politike je rozhodne správna, ale treba ju uplatňovať aj vo vzťahu k obchodným zónam a partnerom, ktorí svoje výrobky dodávajú na naše trhy a tieto zásady nerešpektujú. Zrejme nezostáva iná cesta, než braniť sa prostredníctvom colných sadzieb. Iná možnosť nie je a zrejme by nebolo vhodné, aby sme my takisto aplikovali podobnú um, um, politiku a znižovať ceny a tak ďalej. Ale myslím si, že je naozaj na mieste a je takáto ochranárska politika a tu si Európska únia neplní svoju úlohu chrániť spoločný európsky trh. Zaznelo tu, že klesá príjem z cieľ a preto tu ja vidím priestor na ich zvýšenie a aj na to, aby jednotlivé podniky na území Európskej únie mohli byť konkurencieschopné. Je paradoxné, že to súvisí s tým, čo sa tu tiež hovorilo a to, že e, na jednej strane máme nezamestnanosť, ale na druhej strane veľmi rýchlo rastie produktivita práce a výroby. A my máme nedostatok niektorých e, pracovných síl a pritom nezamestnanosť. To je takisto dôsledok toho, že nie, je nesprávne nastavený systém vzdelávania. Vyčerpal som čas. Ďakujem vám za slovo. Merci. merci. Uh, de e, Ďakujem. Tá oceľ, e, je, to je skutočne e, problém. Aj Európska únia by mala prehodnotiť svoju obchodnú politiku a e, takisto sa zamyslieť nad tým, ako sa chrániť proti niektorým veciam, napríklad ako umysel Spojených štátov zaviesť 25-percentnú dovoznú daň či vývoznú daň zatiaľ čo naša vývozná daň je nižšia. Ale teraz máme zástupkyňu skupiny SAD. Ďakujem. Pán predseda, chcela by som sa poďakovať všetkým týmto ritu e, vystúpili. E, je potrebné, aby sme sa dostali, z to, aby sme vystúpili z tohto systému, systému ktorý je na jednej strane neprehľadný, kde dostav, dochádza k istej konštelácii finančných nástrojov, ako nám to pán predseda často pripomína. A je to skutočne slepá ulička aj z toho dôvodu, že tento systém nie je v súlade s duchom zmluvy. Pán Lamasur pripomenul, že pokiaľ ide o vlastné zdroje Európskej únie, ehm, tak e, si musíme uvedomiť, že príspevky jednotlivých členských štátov to sú príspevky, ktoré e, sú v podstate dohodnuté, nie sú dané. Každoročne sa o nich rokuje s členskými štátmi a e, vieme, že výsledkom môže byť buď zniženie rozpočtov členských štátov alebo zniženie rozpočtu EÚ. Chcela by som sa poďakovať a aj predstaviteľovi komisie. Žiaľ, pán komisár odišiel, ale komisia pochopila, že je potrebné v budúcom viacročnom finančnom rámci zvýšiť podiel vlastných zdrojov. To ma skutočne teší, ale tieto daňové e, zdroje by mali skutočne prihliadať aj na potrebu ekologických e, alebo na ekologické aspekty, ako aj na potrebu ďalších investícií do ekológie, vrátanie, aj vrátanie politiky súdržnosti. Ehm, a takisto zdieľam to, čo povedal ehm, ďalší kolega, a to je tzv. Eh, adaptačné opatrenia na hranici. Eh, tu ide o, o platenie uhlíkovej dane, ehm, ale a takisto zdieľam vôľu komisie použiť eh, zdaňovanie finančných transakcií Ehm, eh, ale chcela by som takisto zdôrazniť eh, fair tax, našu, teda spravodlivú eh, daň, ako o tom hovoria naši experti. Veľmi dôležitá je tá otázka daňovej spravodlivosti, ktorá vyplýva z projektu Európskej únie, ktorý by sme chceli zachovať. Dnešné nadnárodné spoločnosti sú e, tie, ktoré majú najvyššie zisky, ale zároveň často platia najmenšie dane. Tu by som chcela pripomenúť 0,0005 príspevku alebo daní, ktoré platila firma v Irsku. E, Treba povedať, že my sme síce pokročili, pokiaľ ide o CCCTB, ale to je len základ a pritom je to základ, ktorý neumož- neumožňuje prihliadnúť na e, tuto, ten najväčší zdroj bohatstva, ktorým je nemateriálny, nehmotný kapitál. E, a, a na záver dve veci. Jedna poznámka sa týka sa týka subsidiarity. Myslím si, že pán Lamasúr máte pravdu v tom, že pokiaľ ide o rozhodnutia o novej integrácii existujúcej politiky, pokiaľ ide o efektívnosť subsidiarity, ale tu si musíme dávať pozor, lebo môže ísť napríklad aj o novú politiku, napríklad pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých alebo ekonomické oživenie v tomto prípade nie je možná subsidiarita. Myslím si, že by sme sa mali odvážiť povedať, hoci je to dosť ťažké v tomto zhromaždení, že nemôžeme systematicky pokračovať v presúvaní finančných prostriedkov, ktoré sú zakotvené v rozpočtových e, okruhoch a teraz, pokiaľ ide o otázky bezpečnosti, tieto otázky e, musíme takisto financovať a vieme, že e, tie prostredky na ich financovanie sú vysoké a nemožno ich e, zabezpečiť len prostredníctvom rozpočtových presunov. E, Ale Lamassur o chvíľu odíde a ešte by som to chcel využiť na to, aby som mu udelil slovo, aby mohol zareagovať na pripomienky našich expertov, ako aj na vystúpenia tých prvých poslancov, ktorí sa vyjadrili. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým, ktorí vystúpili. Takže niekoľko poznámok, niekoľko reakcií. V prvom rade treba poznamenať, a to je veľmi dobré, že harmonogram, ktorý máme pred sebou, nám dáva čas na to, aby sme urobili doplňujúce štúdie, ako tu niektorí navrhli, napríklad pán Beresky, a potom môžeme všetci o tom diskutovať, e, všetci spoločne diskutovať aj v rade, v rade ministrov financií, pretože v končnom dôsledku ako pripomenul komisár Oettinger, ako pripomenula skupina na vysokej úrovni, je dôležité, aby tá reforma, na ktorej sa dohodneme, mohla sa uplatňovať od ďalšieho viacročného finančného rámca, čiže roku 2020. Druhá pripomienka je, že treba rozlišovať, tak ako sme to urobili v skupine na vysokej úrovni, medzi novými príjmami, ktoré by mohli byť prínosné pre e, spoločný rozpočet, rozpočet tých 27 a potom príjmami, ktoré by sa ja jednoduchšie mohli použiť na posilne, financovanie posilnej spolupráce. Doteraz sme financovali veľmi málo tej, finančnej spolup- tej posilnenej spolupráce, ktorá nevyžadovala veľké finančné prostriedky. Boli tam napríklad projekty, ktoré už uh, boli uh, spustené z uh, úrovne Európskej rady. Napríklad e, potom by tu mohla byť daň z finančných transakcií, ktorú spomínal pán Beresky, Izabel Tomá. Ak teda uzrie svetlo sveta. Mohlo by to byť použité na financovanie poslednej spolupráce. No a potom uh, máme tu zdanenie príjmov uh, Európskej centrálnej uh, banky. Ak by sme mali nejakú finančnú kapacitu eurozóny, tak to by bol uh, zdroj, ktorý by mohol byť použitý pre eurozónu. A zároveň si myslím, že je potrebné rozlišovať medzi tým, čo sa dá urobiť. Nehovorím, že hneď, ale e, v nejakej prvej etape. A potom sú tu ďalšie veci, ktoré budú vyžadovať si viac času. No a ja mám taký osobný pocit, e, možno nie je to pocit, ktorý zdieľa skupina na vysokej úrovni, a síce, že tá, ten spoločný uh, daňový základ pre daň z príjmu právnických uh, spoločností čiže tam by bol nejaký európsky, európska súčasť pri teda harmonizovaní daňového základu, to by sa zabezpečilo, no a to by určite trvalo trošku dlhšie ak bude snad nejaký jednohlasný, ne, ak bude nejaká jednohlasná dohoda na uh, harmonizácii daňového základu, čo nie je harmonizáciou daní, ale potom sa môžeme pozrieť na to, či nejaká časť toho by mohla byť požitá na financovanie rozpočtu, ale treba veľmi pozorne sledovať, čo sa deje vo, vo svete, aké sú odporúčania OECD, ako, ako bude konať nová administratíva kongresu USA, e ktorí sú v tejto veci veľmi aktívni. Ďalšia pripomienka. Nezabúdajme, že dane, ktoré by sa kvalifikovali ako nejaké moralizačné, napríklad tá uhlíková daň. No, nemajú za cieľ prinášať e, viac peňazí, e, čím e, viac naplnia svoj morálny cieľ, teda menej znečisťovať, o to menší bude z nich príjem. Uh, nuž, predtým, než zásadne znižíme emisie uhlíka, to ešte bude nejaký čas trvať. Ale to, čo sa udialo pri tých eh, príjmov z cieľ, ktoré v minulosti vlastne financovali prakticky celý európsky rozpočet, to sa všetko stratí. Eh, takže preto, ako eh, povedali predstaviteľe tých, ktorí robili tie, robili tie štúdie. Máme tu celý, celý rad návrhov. Nebudeme sa sústrediť len na jeden uh, zdroj. Pán Beresky správne vyzvihol, že musí byť prepojenie medzi e, revíziou zdrojov a výdavkou A samozrejme, netreba znevýhodňovať, neslobodno znevýhodňovať v týchto návrhoch európske podniky voči zahraničným. Treba sa ubezpečiť, Uh, aby teda táto daň, ktorú budú platiť európske podniky, aby nejaký ekvivalent e, sa uplatňoval aj na tovary, ktoré sa budú importovať do Európy a ktoré budú mať ekvivalentný podiel uhlíka. Takže e, napriek všetkému, čo teraz znie z druhej strany Atlantiku, pokiaľ ide o colné právo, tam sa treba pridržať toho striktného zmyslu. Nesmieme rozhodnúť e, z jedného dňa na druhý, že zvýšime clá. Musíme, mať, e, musíme sa e, samozrejme e, zamýšľať nad nástrojmi, ochrannými nástrojmi v politike, ale môžeme mať také antidumpingové opatrenia. Dobre, ďakujem. než pán Lamasur odíde, chcem sa opýtať, či daň z finančných transakcií nie je alebo neprináša riziko delokalizácie vlastne týchto finančných transakcií, pretože e, tie sa dajú veľmi e, jednoducho presunúť, takéto finančné transakcie. No, to, čo hovorí finančný sektor, je jedna vec. Dva, ne, neverím na to. A Európska komisia urobila naozaj vynikajúcu prácu v tejto veci. A po tretie, môj osobný pocit, ale naozaj to len môj osobný pocit je, že v nadchádzajúcich rokoch, najmä pokiaľ pôjde o rokovania o Brexite, e, budúcnosť City, e, to je taká komplexná otázka, momentálne sa pozerajú na všetky tie finančné produkty, investície, ako sa pohybujú medzi EÚ a e, Spojeným kráľovstvom. Bude tam nová americká legislatíva, ktorá sa očakáva v oblasti regulácie či deregulácie, takže to nie je téma, kde dosiahneme nejaký rýchly pokrok, takže je to skôr tá druhá generácia tých vlastných zdrojov. No ale to je čisto taký osobný pocit. Dobre. Ďakujem. Ďakujem Analoni Lavnasurovi. Budeme teda pokračovať v ďalších vystúpeniach poslancov. Antonio Misiani, ktorý je poslanec rozpočtového výboru, člen rozpočtového výboru, e, štátna rozpočtu a programovania a je z poslaneckej snemovne Talianskej republiky. Ďakujem pekne. Štruktúra aktuálneho rozpočtu EÚ je určite dôležitým faktorom krízy EÚ a budúcnosť tohto rozpočtu je preto nesmierne dôležitá, aby sa tento projekt spoločenstva opäť rozprúdil. Správa Montyho je preto veľmi dobrým východiskom, dobrým základom a určite aj predmetom veľkého konsenzu. Kritické body tu zazneli. Nemusím sa im teraz už nejako podrobne venovať. Ešte snáď niekoľko takých úvah k tým návrhom v správe Montyho, ktoré považujem za najdôležitejšie alebo najlepšie. No a všetky tie vlastné prostriedky chceme posilniť oproti tomu, čo e, musia prispievať členské štáty alebo nejaké nové vlastné zdroje, by mali byť prepojené s najdôležitejšími oblastiami politiky spoločenstva, napríklad teda mm, je tu jednotný trh, e, daňová koordinácia a energetická únia alebo otázky boja proti klimatickým zmenám. Zaujímavé bolo to, čo povedali referenti k vlastným zdrojom zelenej povahy, teda tie zelené vlastné zdroje. Čiže napríklad odporanie korekčných mechanizmov, e, ktoré sú prakticky neodkomunikovateľné, alebo e, postupne sa zavádzali v jednotlivých členských štátoch. No potom téma subsidiarity pri e, zostavovaní rozpočtu a myšlienka rozpočtu, ktorý by mohol byť variabilný podľa toho, v ktorej oblasti politiky E, bude e, chcieť Európska únia konať. Aj otázka konsenzu alebo súhlasu občanov e, z EÚ a otázka nových indikátorov, aby sme lepšie či hlbšie dokázali posudzovať náklady, výdavky, aby sme teda zlepšili saldo európskeho rozpočtu. Musíme mať takýto prístup respektíve prekonať prístup net balance approach, ktorý sa teraz všade uplatňuje a aj pre občanov v členských štátoch je to niečo ťažko vysvetliteľné. Ešte na záver niekoľko e, myšlienok. Myslím, že väčšina z nás si kladie za cieľ e, zostaviť rozpočet pre projekt EÚ, ktorého e, centrom bude rast aj rozpočtu samotného. Zatiaľ je to len 1% HDP EU alebo NP. A zároveň ale chceme e, zásadný rast a potom nemôže byť tabu hovoriť o zvýšení tohto podielu. Samozrejme, že potom vyvstáva otázka, ako to dosiahnuť dodrža- aj pri dodržaní princípu subsidiarity, ale asi ťažko predstaviteľné, že projekt EÚ rozbehneme s takým malým podielom. Samozrejme, že to nemá viesť k tomu, aby občania alebo podnikatelia v Európskej únii e, trpeli pod nejakou väčšou záťažou. E, je niekoľko tém, ktoré v tej správe nie sú zahrnuté, napríklad možnosť e, mať nejaké spoločné e, obligácie, dlhopisy, ktoré by EU vydávala, e, Ehm, tam sú ale ešte otázky ratingu. No a posledný bod, ktorým to chcem uzavrieť, je silnejšie zahrnutie alebo zapojenie národných parlamentov nielen formálne, ale aj k posúdeniu rozpočtu únie alebo návrhu. Ehm, jeden z referentov to spomínal. Považujem to nielen za primerané, ale aj nevyhnutné. Ďakujem. Ehm, slovo Norbert Brackmann, ktorý je členom Bundestagu a členom rozpočtového výboru a členom CDU-CSU, teda frakcie CDU-CSU. Nech sa páči. Pán Brakman, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som ešte niekoľko vecí eh, vysvetliť k tým vlastným zdrojom. Možno sa to dá ešte trošku vychutiť, alebo nie. Vy ste uh, tiež poukázali na to, že Eh, je potrebné zladiť národné európske prostriedky, ak nechceme plýtvať daňovými mm, peniazmi. A poukázali ste na Európsku zahra- teda SVČ, urobili sme tam niečo zmysluplné, ale spochybňuje sa to tým, že národné parlamenty e, nepostupovali podľa toho a e, tiež tam vlastne dali nejaké možnosti úsporiť, aby sa to takto nejako korunovalo úspechom. No ale na druhej strane potom vyvstávajú otázky, keď sa tu hovorí o tom, že viacročný finančný rámec sa má zachovať, čiže 7 rokov dopredu e, musíme plánovať, hoci hovoríte, že potom e, by sme vedeli reagovať na nejaké problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, mimoriadne faktory, ako je migrácia. E, poukazujete vyslovene na to, že tento fond by potom bol mimo nejakých, že je teda mimo nejakého toho normálneho rámca, čo by v budúcnosti už nemalo byť, ale zase tie mimoriadne faktory sa vždy môžu vyskytnúť. A keď hovoríte, že tu nemá byť nejaká úverová schopnosť, tak tam stále budú musieť byť e, mimoriadne faktory. Alebo teda ako? E, vzdáme sa toho sedemročného ročného predstihu a budeme mať e, možno ročné alebo dvojročné rozpočty ako v národných parlamentoch, aby sme teda dokázali plánovať flexibilnejšie. Chcel by som ešte okrem toho položiť aj otázku, že ak definujete nejaké takéto tematické okruhy, ktoré majú e, zabezpečiť finančnú stabilitu, tak by to vlastne znamenalo, že všetkých 28 e, členov EÚ musí vlastne prevzať zodpovednosť za škody, ktoré vznikli v eurozóne a toto som zatiaľ takto nepočul. Naopak, skôr počúvam z komisie, z Európskej komisie mnohé návrhy, e, ako vynaložiť ešte viac peniazy, ale nepo, nevidím žiadnu ochotu dodržiavať presne tie dohody, ktoré už boli e, uzatvorené. Čiže to je tiež otázka dôveryhodnosti, ktorá je veľmi dôležitá pre dôveru národných štátov v európske inštitúcie. A iba ak budeme mať túto dôveru, tak eh, budú aj ďalšie možnosti a slobody pre európske inštitúcie. Si, la parole est maintenant à Gérard. Ďakujem, slovo má Gérard Depré, ktorý je poslancom rozpočtového výboru v Európskom parlamente, bol zvolený v Belgicku spolu je pravodajcom eh, pre vlastné zdroje. Uh, merci, monsieur président. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne sa vyjadrím. V prvom rade chcem e, zablahoželať účastník a členom Montio skupiny a aj tým, ktorí tu vystúpili, pretože ten, e, tie príspevky boli veľmi vysvetľujúce a technicky dobre prepracované som teda spravodajca pre ten systém nových vlastných zdrojov, na tom sa všetci zhodneme, e, že všetky tieto rabaty, všetky tie e, tak povediac, nelegitímne zrodenia fondov, ktoré sa multiplikujú, všetci to sa chceme zbaviť, aby sme sa vymanili z tejto neudržateľnej e, situácie. Takže potrebujeme rozpočet, ktorý bude skutočným nástrojom na financovanie politiky, ale aj na vysporiadanie sa s novými výzvami, ktorým slúžia rozpočtové nástroje, čiže aby sa dali realizovať ciele v nových oblastiach, ktorých budeme musieť konať. Ja e, plne dôverujem rečníkom a som si istý, že vedia, že zrchovaný rozpočet teda my nie sme tým, ktorí e, máme tú rozpočtovú zrchovanosť, keď sa hovorí o vlastných zdrojoch, keď sa hovorí o finančnom rámci, o finančnom rámci, tak tie rozhodnutia sú príjmané jednohlasne vládami e, a teda národnými parlamentmi. Čiže ak máme diskutovať o podstate, musíme diskutovať s národnými parlamentmi o celom rade veľkých tém. A medzi týmito témami sú aj také, ktoré by som spomenul, pretože v tej našej úvahe pri zavádzaní nového systému vlastných strojov to veľmi podmiení povahu našej úvahy. Takže na úrovni národných parlamentov, niektorí už na to zareagovali, ale nie všetci, či by sme sa vedeli dohodnúť na tom, že e, v nejakom čase 50 e, rozpočtu EÚ bude z vlastných zdrojov a teda z národných príspevkov národných rozpočtov a neprekročí to teda 50%, čiže či je to cieľ, na ktorom eh, by sme sa mohli pokúsiť dohodnúť. A po druhé, predseda pred chvíľou pripomenul, či teda to pravidlo 1% obmedzenia rozpočtu EÚ vo vzťahu k HDP je eh, svetým pravidlom, alebo či je to niečo, o čom sa dá rokovať. Či tam je nejaká flexibilita, alebo či teda musíme z princípu toto brať ako niečo, čo pretrvá a je nedotknutelné po tretie. Všetci eh, sa na tom zhodnú, myslím, že aj experti to hovorili, že tento systém vlastných zdrojov, nový systém sa nemôže zakladať len na jednom zdroji, musí tam byť celá škála. Prečo? minimálne z troch, štyroch dôvodov, pretože niektoré zdroje nebudú mať rovnaký dopad vo všetkých členských štátoch, experti na to poukázali. Po druhé, pretože ako pripomenul pán Lamasúr, sú dane, ktoré sú tak povedať autodestruktívne, čím sú efektívnejšie, tým menej prinášajú. Po tretie, e, pretože aj vlastné zdroje e, majú mať nejakú takú pozitívnu vývojovú líniu. Čiže mm, tá otázka výberu tej škály bude mimoriadne významná, e, čo bude vlastne v celej tejto škále vlastných zdrojov a o tom musíme diskutovať s národnými parlamentmi, o tom, aká bude povaha e, celého, celého tohto, celej tej škály vlastných zdrojov. A po štvrté. Veľká otázka k teda zavádzaniu, a, teda k rytmu zavádzania týchto vlastných zdrojov, aká bude modalita. Hovorili ste o tom, e, komisia bude musieť predložiť nové návrhy do konca tohto roku e, ohľadne nového viacročného finančného rámca a keď budú schválené e, tieto zdroje, tak budeme musieť mať stále možnosť reagovať aj na urgentné naliehavé situácie. Takže, no a potom je tu Brexit. Aká, aké budú dôsledky Brexitu? Na prvý pohľad, podľa čísiel, ktoré teraz obiehajú, zníženie disponibilných zdrojov o nejakých 10 miliard eur. Podľa tých čísiel, ktoré momentálne sú teda v obehu. Uh, takže samozrejme, že vieme sa s tým vyrovnať, buď znižíme výdavky, alebo e, nejako to no, na novo naplníme, tak povedie sa rozpočet. Čiže e, to sú mm, tiež výdavky, ktoré sa... E, je tam 7 miliard, ktoré sa teda nevynaloží v Spojenom kráľovstve, ale teda 10 miliard príjmov vypadne. Čiže týchto 10 chýbia, chýbajúcich miliard tie treba možno naplniť z nejakého nového vlastného zdroja, z nejakého balíka nových zdrojov, aby sme sa vyhli tomu, že budeme musieť zvýšiť príspevky národných rozpočtov, tých, ktoré, čo, teda tých ostávajúcich, čo by malo samozrejme okamžitý dopad na uh, národné rozpočty. Uh, pán predseda, budem už naozaj čoskoro končiť. Takže máme doplnkové zdroje, ale mohli by postupne uh, nabrať e, na váhe. Čiže parlament vedel by sa napríklad zhodnúť e, na tom, že príjmy, ktoré vyplývajú z e, čisto európskych politik, napríklad politika hospodárskej súťaže, dodržiavanie pravidel hospodárskej súťaže, tam sú pokuty, ktoré sa uplatňujú na základe rozhodnutí súdneho dvora, čiže môžeme to brať tak, že by bolo legitímne, aby kvázi príjmy z týchto pokut, ktoré vyplývajú z uplatňovania konkrétnych európskych politik, by sa vrátil do európskeho rozpočtu. Ešte jeden príklad. Budeme mať nový systém predbežného schváľovania predtým, než sa dostane niečo na európske územie, tak ho to e, e, urobili USA, teda takýto systém ETS. A tý, tento systém ETIAS e, bude teda centralizovane spravovaný a z toho by mohli byť tiež príjmy do európskeho rozpočtu. A takýmto spôsobom, ak by sme teda mali takýto princíp, Vždy, keď európska politika upresní nejaký, respektíve bude to nejaký konkrétny príjem, tak to môže byť príjem do európskeho rozpočtu ako nejaký doplnkový zdroj. Takže chcel som nadniesť niekoľko otázok, pretože to sú naozaj otázky, kde si ich nemôžeme ušetriť. Ďakujem. A teraz kolega Sesín z Polského parlamentu, predseda výboru pre verejné financie, člen EKR. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne za možnosť zúčastniť sa tejto veľmi zaujímavej rozpravy, ktorá svedčí o tom, akú obrovskú prácu odviedol tento parlament a samotná skupina na vysokej úrovni. Chcel by som e, zablahozovať pánovi Montimu a ostatným členom tejto skupiny za skvelú prácu. Viaceré prvky a aspekty, e, závery, e, z, prepačte, záverov si zaslúžia podporu vrátane toho, čo sa týka rabátov je veľmi dôležité, že aby náš systém bol pochopiteľný. Je len prirodzené, že európske občania chcú vedieť, ako sa pripravuje európsky rozpočet, ktorý je životne dôležitý európsky mm, dokument a musí byť naozaj otvorený a prehľadný. Keď e, hľadáme e, vlastné zdroje a iné e, príjmavé zdroje, musíme mať na zreteli určité základné e, veci. Je, e, hádam, možné uvažovať o dani z finančných transakcií, ale predstava o uhlíkovej dani si nepochybne vyžaduje hm, ďalšie, hĺbšie analýzy. Samozrejme, že ide o konkurencieschopnosť e, európskeho hospodárstva. Pán predsedajúci dnes spomenul že solidarita je základom Európskej únie. A európsky občania stále sú svedkami eh, toho, že životná úroveň a rozvojová úroveň nie je rovnaká. Napríklad poľské hospodárstvo do značnej miery závisí od uhlia ako eh, eh, zdroje energie a presadzovanie nejakých politických alternatív by mohlo mať aj nežiaduce mm, účinky. Ak e, e, nanútite určitú politiku e, nejakému štátu, tento štát sa bude usilovať o nejakú úľavu, o rabát a tým podkopáva zásadný princíp vzdania sa takýchto rabátov. Je nevyhnutné, aby sme pri realizácii ekologickej politiky, eh, aby sme sa snažili ovplyvniť aj tretie štáty. A jednou z možností, ako na to, je eh, možnosť zavedenia eh, cieľa. I keď pán Lamosfer má pravdu, treba postupovať opatrne. Samozrejme, uhlíková daň na vonkajších hraniciach. Nož, mm, svojím spôsobom je to určitý druh cieľ. François Merck je francúzským senátorom, členom socialistickej skupiny a výboru pre financie. Ďakujem, pán predseda. Takisto by som sa chcel poďakovať rečníkom, ktorí hovorili o obsahu orientácií vyjadrených v tejto správe expertov na vysokej úrovni. E, tešia ma ich e, vyjadrenia, podľa ktorých e, existuje konsenzus, tak pokiaľ ide o diagnózu, aj pokiaľ ide o cestovnú mapu a, a vyhlásenia o zámeroch reformy európskych ustanovení. Ale to ešte si vyžaduje dlhú cestu, je potrebné spresniť niektoré veci, o ktorých by sme mohli diskutovať. V každom prípade podstate tie zámery sú pochopiteľne chválihodné, pretože e, tu ide o to, aby sa zabezpečila väčšia rovnosť na európskej úrovni a zároveň, aby sa dosiahli úspory na národnej úrovni. Čiže toto treba chváliť. Okrem toho, tu bolo povedané, že je potrebné lepšie orientovať európske financie na politiky s vyššou pridanou hodnotou. E, pokiaľ ide o um, európske, európsky rozpočet a programy, ktoré by mohli zabezpečiť tieto úspory, to však ešte treba spresniť. Mám niekoľko otázok skôr technickej povahy. Jedna z vecí, ktorá nás znepokojuje, to je otázka predvydateľnosti príspevkov členských štátov. Napríklad vo Francúzsku sme konštatovali, že v roku 2013 2 miliardy eur eur eh, prevyšili, teda tie, tie predpoklady boli prevyšené o sumu 2 miliard eur. Takže tá otázka predvídateľnosti, ako aj uľahčenie e, rozpočtových procesov členských štátov. Otázka je, či toto je takisto jeden z cieľov, ktoré by sme chceli dosiahnuť. K otázke spravodlivej návratnosti, ktorú ste tu takisto otvorili. My všetci súhlasíme s tým, že je potrebné identifikovať dodatočné prvky, aby sme vedeli túto problematiku lepšie vysvetliť európskej verejnosti, aby sme vedeli zdôvodniť e, európske výdavky. Otázka je, či Európska komisia a parlament e, o tejto otázke už diskutovali v súvislosti s rozpočtom na rok 2017. Aké by mohli byť tie príslušné ukazovatele, ktoré by mohli obohatiť diskusiu, ako aj priniesť e, relevantnejšie argumenty, aby sme vedeli verejnosti vysvetliť, že to, čo sa robí v súvislosti s financovaním európskeho rozpočtu, je v ich prospech. A napokon, E, možno pán Kalpin by na to mohol odpovedať, pretože ale lama sú odišiel, ale správa skupiny na vysokej úrovni týkajúca sa vlastných zdrojov nehovorila o možnosti dane alebo e, nejakého poplatku za cestnú dopravu. O tom e, sa hovorí v rámci smernice Eurovinet. A takisto, pokiaľ ide o zdaňovanie leteniek, mňa by zaujímalo, aké dôvody viedli k tomu, že tieto možnosti zdaňovania sa vylúčili. Či ide o technické, či skôr politické zdôvodnenie týkajúce sa priateľnosti týchto opatrení. Ďakujem. Eh, pokiaľ ide o predvydateľnosť, ja by som chcel povedať, že je tu istá deformácia, pokiaľ ide o e, zaviazané prostriedky a plat, e, vyplatené prostriedky a platby. E, my každý rok e, totiž hlasujeme vo výbore o týchto viazaných finančných prostriedkoch. To sa týkalo aj roku 2017 a my konštatujeme v tejto súvislosti, že tie platby nie sú vyžadované členskými štátmi, ako keby došlo k nejakému oneskoreniu, pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky na jednotlivé programy. A vážených kolegov z národných parlamentov aj z rozpočtového výboru by som sa chcel spýtať, či tu ide o ťažkosti, ktoré majú niektoré jednotlivé štáty so spolufinancovaním, pretože že európske prostriedky nefinancujú všetky výdavky, a, e, alebo či pre členské štáty je ťažké nájsť tú čiastku, ktorou by doplnili spolufinancovanie. To je prvá otázka. Druhá otázka. Možno, že to súvisí so zložitosťou ponukového E, konania zo strany Európskej únie. My každý rok máme totiž v dispozícii prostriedky a zistíme, že ku koncu roka členské štáty nevyčerpali tieto prostriedky, pretože nepožiadali o potrebné platovné prostriedky. Takže je potrebné, aby sme my financovali alebo stimulovali investície, ale pokiaľ hovoríme o finančnom rámci dvoch či troch rokov, vidíme, že tento proces nie je dostatočne naštartovaný. A pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, na začiatku je málo tých platieb, ale ku koncu potom e, dochádza k, e, nepo, k tomu, že niektoré prostriedky jednoducho nie sú vyčerpané. Došlo k tomu aj v súvislosti s rozpoč- rozpočtami na rok 2013-2014. E, Vladimír Maňka teraz, ktorý je členom skupiny SAD. Aby som podporiť tie vaše slova, lebo stáva sa, že národné fiskálne deficity, ktoré sa vyskytujú v rôznych krajinách, spôsobujú, že narastá počet prispievateľov, u ktorých komisia eviduje oneskorené platby do rozpočtu spoločného. A tento systém, ktorý dovoluje takéto oneskorenie platieb, potom nie je kompatibilný s viacročným finančným rámcom, v ktorom máme prísne naplánované výdavky a garantované platby. A potom prídu primátori, starostovia z vašich krajín a hovoria, veď nám neplatíte, meškáte nám jeden rok, dva roky s platbami, čo budeme robiť a niekedy si to spôsobujeme sami. Čiže takýto systém je naozaj nefunkčný a preto to musíme zmeniť. Ja poviem jeden príklad ešte. Pred tromi rokmi sme tlačili radu, že potrebujeme navýšiť financie pre agentúru Frontex ktorá stráži a monitoruje vonkajšie hranice. Že to je akútne. Oni sami hovorili, že to akútna vec. Rada povedala nie. A potom, keď nastali zlé veci, katastrofa, zrazu rada trojnásobne navýšila rozpočet, ale už bolo zlé. Čiže tento systém je naozaj nie dobrý. A preto musíme naplniť náš záväzok z rímskych zmluv a musíme do, sa dohodnúť na systéme nových vlastných zdrojov. Ja som rád, že e, e skupina pána Montyho, e, ktorej členom je aj Ivario Kalfin, ktorý tu sedí, a aj pán Lamassu, ktorý odišiel, pripravila naozaj kvalitný dokument. A ja som rád, že do tohto dokumentu zamontovali aj to, čo ste vy e, prezentovali ako zelen, zelený európsky rozpočet, že aby sme išli systémom, že poďme tých výrobcov, ktorí dovážajú z tretich krajín k nám výrobky, z, e, pri ich výrobe vzniká veľké množstvo emisí, tak poďme ich zdaniť. Ak ich zdaníme, tak pomôžeme našim výrobcom, že budú konkurencieschopní, inak ich vytlačia z, na, e, z nášho trhu. A pomôžeme aj tomu, že dokážeme, konečne toto bude dobrý nástroj pre Parísku dohodu o klíme, že nájdeme nástroj, ako získať zdroje do európskeho rozpočtu a ako dokážeme pomôcť našemu životnému prostrediu. E, občania naozaj majú pocit, že im berieme financie z domácich rozpočtov a že dávame do európskeho rozpočtu a pritom nevedia možno, že 94 rozpočtu ide naspäť do členských štátov alebo na rozvojovú pomoc. Spomínal pán Lamasúr, že poďme robiť spoločne tie veci, ktoré spoločne budú efektívnejšie. A donúďme naše členské štáty napríklad to, že robme spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku, keď vieme, že keď ju budeme robiť spoločne, budeme spoločne nakupovať, tak ušetríme možno 100, 100 miliard eur ročne. To je obrovská finančná čiastka, čiže takto ich núďme, to tu vieme ušetriť a poďme, poďme touto cestou. No a preto všetko potrebujeme vytvoriť inteligentný európsky rozpočet, kde občania budú cítiť, že ak dáme peniaze do spoločného rozpočtu, tak ušetríme vo verejných financiách. Toto musia cítiť. Ak to budú cítiť, tak pôjdeme správnou cestou. Ďakujem. Naplnil som svoj čas. Merci. Merci, cher collègue Manka. Ďakujem, vážený pán kolega Manka. Týmto sme sa dostali k e, záveru vystúpení prítomných poslancov. E, nie sú pokiaľ vidím žiadne ďalšie žiadosti o slovo a preto by som chcel poprosiť pána Kalfina, aby sa s nami podelil o svoje e, názory či pripomienky k tomu, čo tu povedali exper- experti a aby odpovedal aj na otázky poslancov. Je vous en prie, nommez-vous. E, môž, môžete prosím povedať, kto ste? Merci. Ďalším e, rečníkom je Jürgen Anderson, člen finančného výboru švedského parlamentu, ktorý je členom e, umiernenej strany, ktorá patrí do frakcie PP. Nech sa páči, máte slovo. Ja, ledsen. Tak så mycket. Ja. Ďakujem veľmi pekne. Myslel som, že je ešte predo mnou viacero rečníkov, že sa nemusí ponáhľať, ospravedlňujem sa. Takže myslím si, že e, chcem len povedať niečo. E, Švedsko možno niekedy je vnímané, že máme iný postoj k týmto otázkam alebo iné vnímanie. Tak nebudem teraz zachádzať do všetkých podrobností, ale definitívne nejde o to že by sme boli proti nejakému takémuto projektu EÚ. My sme si naopak práve, že je to veľmi dôležité, aby to naďalej fungovalo a aby sme mali mm, spoločnosť, spoločenstvo v EÚ, aby sme spolupracovali na tom, aby sme posilnili úlohu EÚ v, aj v svetovej ekonomike a politike a myslím si, že je dôležité uh, byť pri tom. Chcem tiež povedať, že nejde o to, keď hovoríme o tom, že sme skeptickí voči tým vlastným zdrojom, že že to súvisí s tým, že by sme mali nejaké vlastné zájmy. Naopak, e, chcem tvrdiť, že niekto tu spomínal Švedsko ako dobrý príklad. E, e, napríklad že Švedsko má tie najvyššie dane na svete a že vďaka tomu e, máme nejaký pokrok. No ja skôr e, mám o svojej o tom pochybnosti, myslím si skôr, že máme veľký úspech namiesto, nam, napriek tomu, že máme tie najvyššie dane na svete. Myslím si, že sú ale aj iné veci, ktoré e, ktoré si treba pozrieť, z ktorých treba sa možno použiť, no, alebo, alebo sa pozrieť na ten dobrý švedský príklad. A to je v podstate e, protiklad k tomu, čo dnes vidíme, ten vývoj vo svete, v Európe a síce, že stále viac sa uzatvárame a máme taký protekcionistický e, pohľad na veci, a, tak povedať, sa stiahujeme dovnútra. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa skôr pozerali na otvorenosť, pozreli sme sa na Švédsku. Otvorenosť e, otvorenosť voči voľnému obchodu alebo väčšiemu vnútornému jednotnému trhu, väčšia otvorenosť napríklad pozitívny postoj k e, rozdeľovaniu aj e, blahobytu a tak ďalej. Švédsko vždy po mm, svojom priemysle mala takú štruktúrnu zmenu a z toho v podstate aj e, ťaží. Prečo to teda hovorím? Už myslím si, že niekedy vzniká dojem, že je možno až príliš veľká dôvera v to, čo dokáže urobiť európsky rozpočet, ale európsky rozpočet je percento celkového e, rozpočtu e, a ešte je to celé komplikované s všetkými rabatmi a tak ďalej, čiže e, možno to ani nie je, ten, je to jedno percento, ale pri všetkom tom je to naozaj len 1% z európskej ekonomiky, čiže asi by sme nemali mať príliš veľkú dôveru v to, že toto 1% vyrieši všetky naše problémy, pretože musia fungovať aj ďalšie veci. E, musíme sa zamyslieť e, nad tým, ako dosiahnuť e, rast, ako rozbehnúť ekonomiku, aby to celé bolo dynamické. Čiže viac byrokracie, viac nejakého takého obmedzovania toho, ako má fungovať ekonomika, to nie je riešením to nie je riešením eh, pri hľadaní nových vecí, nových daní alebo nových prekážok. Riešením musí byť predsa to, že ľudia, občania budú mať úžitok z toho, čo robíme. A možno eh, menej tej byrokracie a v prvom rade musíme podporovať našu vlastnú perspe- naše perspektívy, teda či už sa rozhodneme pre ktorúkoľvek daň z tých, ktoré tu boli navrhnuté, vždy to bude mať rôzne dopady na rôzne krajiny. Je už sa pre ktorúkoľvek daň rozhodneme a to si treba uvedomiť, to treba brať do úvahy. E, finanš, na finančných transakcií bude mať iný dopad na jednu krajinu, iný dopad na inú krajinu, takisto tie environmentálne, uhlíkové a tak ďalej. Čiže Európa je rôznorodá a musíme sa pozitívne stavať k našej rôznorodosti. Ja si neviem celkom predstaviť, ako to bude jednoduchšie, keď to bude celý takýto daňový kôš, a e, naozaj e, neviem, prečo by sme nemali mať e, záujem na to, aby sme zvýšili príjmy a aby sme tu mali nejakú flexibilitu väčšiu, aby sme vyriešili viac úloh zo strany EÚ že by tu bolo viac prostriedkov na to, aby sme sa vyspovedali s tými výzvami, ale nechceme nejako zvyšovať tú daňovú e, záťaž. Vždy poukazujeme na to, že e, chceme mať viac e, právomoci nad e, európskymi prostriedkami z centrálneho pohľadu, nie z pohľadu národných štátov. Čiže jedna vec sa tu hovorí, ale myslí sa druhá vec. A myslím, že to je tiež e, veľmi e, deravravné. E, sú tu určité motivy, sú tu štruktúry, ktoré naznačujú, že sa musíme zamyslieť nad tým, e, ako hovoriť s občanmi, ako vytvoriť túto pridanú hodnotu, kde môžeme čo vyriešiť, e, čo je vlastne našou úlohou, čo je projektom EÚ dnes, čo je našou úlohou. Takže je dôležité, aby sme mali vo veciach jasno, aby tu bola transparentnosť. Je dôležité, aby projekt EÚ ktorý je pre občanov eh, a myslím si, že všetci musíme sa za to postaviť. Čiže, a to je ruka v ruke s tým, aby sme hovorili to, čo máme na mysli. A ešte taký doplnok z veľmi osobného pohľadu. Myslím si, že máme pred sebou veľa práce a dúfam, že dokážeme to udržať spoločne v tom projekte EÚ, že nájdeme cesty, ako posilniť európsku konkurencieschopnosť, pretože o to ide. A ak, bude, e, ak sa rozbehne rast, tak po, e, ta, s rovnakým tempom bude rast aj rozpočet EÚ. To je najlepší spôsob, ako získať viac peniazy do európskeho rozpočtu, teda aby vo všetkých krajinách bol rast, e, hospodársky rast, pretože z toho hospodárskeho rastu vznikajú dane a dane vplývajú do rozpočtu. Čiže musíme sa viac sústrediť na rast, musíme tvoriť rast a takto um, vlastne dostať prostriedky do rozpočtu EÚ. Ďakujem. Commentaires Pán predseda nemal e, pár e, mikrofón, ale teraz má slovo pán Kalpin. Ďakujem e, všetkým účastníkom dnešnej diskusie. Minulý rok pred niekoľkými mesiacmi sme mali inú medzi parlamentu konferenciu Nemáme ešte z nej správu, ale diskutovali sme o obdobné záležitosti e, e, štruktúry európskeho rozpočtu. A bol som prekvapený, a e, aj dnes mám z toho dobré, dobrý pocit. Máme totiž priestor, máme dynamiku, pokiaľ ide o zhodu v otázke, že súčasný rozpočet neuspokojuje ani národné parlamenty, ani Európsky parlament. Ale zase nejde o e, institucionálnu záležitosť. Sme všetci zodpovední za e, e, dohľad nad peniazmi daňových poplatníkov. Takže zdokonalenie rozpočte, zefektívnenie, sprehľadnenie, zvýšenie flexibility. Mm, toto všetko sú E, predpoklady prípadného konsenzu ohľadom potrebných zmien. Pán predsedajúci, e, v svojej správe e, uvádzame hlavné dôvody v prospech zmeny rozpočtu, ale navrhujeme aj to, ako to urobiť. Zapracovali sme viaceré možné zdroje príjmov, niektoré sa tu spomenuli. Mali sme skvelú e, analýzu predstaviteľov akademickej obce. Vypočuli sme si e, počas činnosti Monteho skupiny e, viacero obdobné prezentácie. Snažili sme ich zapracovať do samotnej správy. Hlavná základná logika spočíva v tom, že nechceme nejako fixne určiť príjmové zdroje, navrhujeme možné eh, príjmové zdroje, ich eh, možné kombinácie, eh, prípadné mm, baličky, a všetko toto je predmetom diskusí. Bolo by najlepšie vytvoriť určitý kôž, ktorý by spravodlivým spôsobom pôsobil na členské štáty a tento kôž by mal zabezpečovať e, pridanú hodnotu Európskej únie a naplňať e, hlavné princípy únie. Toto všetko sme sa snažili zapracovať do nášho návrhu konkrétnej kombinácie jednotlivých zdrojov, e, či treba použiť nejakú cestnú daň alebo nie. Napríklad jeden francúzsky senátor sa na to pýtal, to nechávame otvorené. Samozrejme, je možné diskutovať o viacerých možných zdrojoch, prípadne ich kombinácií. Niekoľko konkrétnych otázok, ktoré tu odzneli. Rád by som podporil, eh, čo povedal kolega Dani, že treba vytvoriť eh, eh, indikátory prínosov a povedať, akým spôsobom e, e, e, sa dá vypočítať čistý príjem alebo prínos. Žiadna krajina nedokáže monetizovať takéto záležitosti. Pán komisár uvádzal príklady, mám príklady z Polska. Každá euro, ktoré investujete do poľskej infraštruktúry, zhruba polovica alebo trochu viac ako polovica z toho sa vráti do Nemecka. E, ale nie všetko sa dá e, viedriť účtovne. Keď hovoríme o e, čistom salde, keď hovoríme, že najväčším e, morským prístavom Európy je Rotterdam, ale to súvisí s existenciou jednotného trhu. A práve preto tento prístav e, e, e nadobúda takýto význam. Čiže sú tu viaceré významy, ktoré by sa dali e, uviesť E, um, na základe ktoré ťažko sa presne hovorí, koľko dáme do toho a koľko dostaneme. Ale um, treba predsa len sa snažiť e, vypracovať určité ukazovatele, ktoré by o tom hovorili, pretože občania potrebujú e, pochopiť, zistiť, čo dostávajú do Európskej únie Samozrejme, e, nejde o potrebu hovoriť o veľkosti rozpočtu, nebolo to ani zámerom správy. Zámerne sme sa rozhodli, že nebudeme sa venovať tejto téme. Povieme vám prečo. Pretože e, v oblasti verejnej financie Európskej únie dôjde ku zmenám. Jednou z možných zmien je možný e, oddelený rozpočet pre eurozónu, prípadne nejaké ďalšie finančné nástroje potrebné na zachovanie e, spoločnej meny. To znamená, bez toho, e, aby sme mali rôzne predstavy, uvedomujeme si, že súčasný e, systém nie je dlhodobo držateľný. Kým nie napravíme, ako sa bude robiť distribúcia verejných zdrojov, akými nástrojmi, netreba hovoriť o tom, že jedným z týchto nástrojov bude európsky rozpočet. To isté sa týka možnosti emitovať obligát, e, dlhopisy alebo e, e, e prebrať e, e úvery e, z definícií. Nie je možné e, e, financovať rozpočet na základe úverom. Úverov, prepačte, v eurozóne sa používali iné nástroje na zachovanie finančnej stability, ale tieto otázky sú predmetom a budú predmetom diskusí a musíme mať komplexný predstav o financovaní verejného rozpočtu, vrátanie nástrojov, vrátanie rozpočtu eh, na financovanie konkrétnych smerov politiky únie. Toto všetko sa ešte bude tvoriť. a musí byť eh, vzťah medzi jednotlivými nástormi. Pán Brockman eh, položil viaceré zaujímavé otázky a prišiel s odporúčaním, o tom sa dá diskutovať. Keď hovoríme však o flexibility, v porovnaní s e, finančným rámcom e, pred niekoľkých rokov, nemali by sme ísť do extrémov. Predstava o 7-ročnej e, finančnom 7-ročnom rámci je zabezpečiť dlhodobé zámery, súdržnosť, SPP, ak to budeme robiť pre kratšie obdobie, bude tu väčšia neistota Takže samozrejme e, treba e, hľadať väčšiu flexibilitu, ale zároveň zachovať predvydateľnosť a stabilitu e, európskeho rámca. A o tom budeme diskutovať spolu s vami aj v rámci rozpravy o nasledujúcom finančnom rámci E, e, pán Lamosfer spomenul e, Európsku službu pre vonkajšie činnosti, prečo tu máme náklady na výši, a prečo sa neklesajú náklady členských štátov na diplomáciu. Mám skúsenosti s Bulharskom, neviem, ktoré krajiny sa vzdajú svojej diplomácie, ale ESVČ ale Eh, Európou eh, riadia diplomati Koreper. Ale eh, existuje jeden, jedno veľmi dôležité hľadisko a ES e väčšie odmieta prebrať na seba konzulárne služby. O, vymeniame si informácie, máme spoločný vízový systém, máme všetko na to potrebné ale SVČ hovorí, že konzulárne záležitosti nebudeme riešiť, nech to robia e, vaši e, národní diplomati. A, za to by mohlo, mohlo byť e, jedno z možností, aby sme vytvorili niečo na celé európskej úrovni, aby sme nerobili duplicitu a nemali dodatočné výdavky. Opakujem, odzneli tu viaceré dobré otázky, napríklad od pána Dupreha, napríklad či e, poplatky e, za porušenie hospodárskej súťažnosti by mali byť zdrojom európskeho rozpočtu alebo národných rozpočtov. Je to citlivá otázka, o nej treba diskutovať. budeme hľadať základ e, pre konsens, dajme tomu na úrovni 50 aby sa pritom použili e, e, viaceré možné zdroje. Toto všetko si vyžaduje podrobnú diskusiu. Nesmeme e, s tým otáľať, pretože už tohto roku komisie rozbehla práce a koncom roku predloží návrh nasledujúceho finančného rámca. Čiže práve počas tohto roku musíme diskutovať o tom všetkom, Musíme robiť, um, pripravovať rôzne modely s tým, aby sme eh, koncom roka mali nejaké konkrétne riešenia. Pán predseda, eh, už ste eh, odpovedali senátorovi Markovi, pokiaľ ide o flexibilitu a predvydateľnosť rozpočtu. Iba by som doplnil, že popri s skutočnosti popri tej skutočnosti, že sú tu určité platby a rozdely eh, medzi eh, platbami a záväzkami. Eh, v roku 2013 vo Francúzsku sa to stalo. Francúzsko muselo zaplatiť 2 miliardy a bolo to riziko, že by, že by sa došlo k e, potrestaniu v súvislosti s narastom e, schodku. A mm, to bolo spôsobené tým, že Francúzsko zaplatilo svoj príspevok do rozpočtu. Treba zabezpečiť e, väčšiu koordináciu medzi európskym semestrom a príspevkami do rozpočtu a financovaním európskeho rozpočtu. A pred, týka sa to aj záväzkov a samotných platieb ale e, e, komisie nemá nejaké e, hotové prostriedky v trezore a z toho vyplýva, že určité veci podľa môjho názoru treba zmeniť. A keď budeme to meniť, aké konkrétne čísla dáme pre príspevky, poviem to tak, že komisia keď e, predpovedá e, záležitosti na budúci rok. Mm, pritom e, ministri financí môžu myslieť, že odhady komisie sú príliš vysoké, že ich treba redukovať. Komisia vie, čo je potrebné na budúci rok, ale ministri financí napokon poskytnú menej a sú to určité záväzky, ktoré treba uhradiť, faktúry, ktoré treba uhradiť dochádza e, uprostred roku k navýšeniu výdavkov a je to potom veľmi obťažné aj e, pre e, vnútroštátne rozpočty. Čiže tu potrebujeme určitý postup zlepšenia koordinácie medzi európskym rozpočtom a národnými rozpočtmi. V súčasnosti tato, tento postup nie je dobrý. Nož, pán predseda, myslím si, že som zodpovedal gro otázok. Ďakujem. Adolf Nerudová. Teraz slovo má pani eh, Adolfa, pani Nerudová vo svojich eh, eh, vaše príspevky boli veľmi poučné. Pani Adolf, máte nejaké pripomienky? Ak dovolíte niekoľko mm, záverečných poznámok. Ak sa pozeráme na to, akým spôsobom európsky rozpočet poskytuje väčšie možnosti občanom, a čo by dokázal urobiť viac. E, domnievam sa, že je tu obrovská príležitosť e, posúdiť príjmovú časť. A preto som presvedčená a nabadám vás, aby ste e, pokračovali v spolupráci s našou organizáciou, ak sa dívame na chybajúce investície v Európe a ak vidíme, k akým deformáciám trhu uh, dochádza, aj kolegyňa o tom hovorila, uh, uh, keď spomínala kritérie, potrebujeme zabezpečiť, aby Európska únia bola najkonkurencieschopnejším zoskupením. Vyzývam vás, aby ste E, e, analyzovali pozitívne e, hľadiska ekologických vlastných zdrojov. Viem, že máte veľa úloh, že mm, je tu kontext Brexitu, prípravy samotného rozpočtu, daňové záležitosti, ale sú tu viaceré argumenty v prospekt toho a naša správa by mala byť napomocná. Napomocná prajem vám veľa úspechov. Madame Nerudová. A teraz pani Nerudová. Prepač. No, ja by som sa vydral zhruba e, obdobným spôsobom. Domnívam sa, že treba sa sústrediť e, na to, aby sme e, odstranili nedostatky v oblasti dlhodobej držateľnosti, aby bolo väčšie prepojenie medzi stratégiou Európskej únie a európskym rozpočtom. Ďakujem. Donc nous voici au terme de Týmto sme dospeli k záveru nášho stretnutia, našich úvah, pokiaľ ide o závery, ktoré by sme mali odvodiť z Montyho správy. Ďakujem vám za vašu účasť na tejto rozprave. Ďakujem všetkým, ktorí tu vystúpili, pánovi Lamasúrovi, pánovi Kalpinovi, komisárovi Oettingerovi a pani Adolpovej a pani Nerudovej. E, veľmi e, vítam široký konsenzus, ktorý vyplynul z vašich vyjadrení. Pokiaľ ide o rozpočtové dôsledky, ako aj obmedzenia európskeho rozpočtu, tak naozaj je potrebné, aby sme si uvedomili, že rozpočet je uzavretý vo viacročnom, sedemročnom finančnom rámci že eh, je tu eh, istý názor, že je to nejaký, že ten rozpočet je paralizovaný, že sú tam len výdavky, žiadne príjmy, že sú tu rôzne mechanizmy úľav či výnimiek, eh, ktoré by takisto mohli byť nedobre vítané a, a môžu byť vyjadrené výhrady k flexibilite tohto prostriedku tohto rozpočtu a hovorí sa tu aj o rozpočtových satelitov, ktoré unikajú spod kontroly európskeho, európskych inštitúcií. E, sú tu niektoré oblasti, ktoré nie sú pod kontrolou ani národných parlamentov, ani Európskeho parlamentu. A preto e, zostal taký rozpočet, ktorý nevieme vysvetliť Európanom. Otázka je, či môžeme takto pokračovať. Rozhodne nie, pretože vždy, keď nastane nejaká kríza, každý sa pýta, čo vlastne robí Európa. E, e, keď napríklad krajina organizuje referendum o tom, či má zotrvať v Unii, tak niekedy e, argumenty na to, aby krajina zostala v Európe, nie sú dostatočné pre mnohých voličov. Ja si myslím, že rozpočet je výrazom politickej vôle, vôle, aby sme zostali spolu. Vieme, že dnes tie rozpočty e, nedokážu dostatočne čeliť niekedy veľmi ťažkým situáciám, ktorý je vystavená rada aj Európsky parlament. Rada sa snaží e, výdavky Európy redukovať, ale toto nezvyšuje popularitu Európskej únie. Je teda potrebné, aby sme rozlišovali Európsku úniu v, z 28 e, členských štátov od eurozóny je potrebné zabezpečiť e, finančnú stabilitu, ale e, kapitálové dotácie nie sú dostatočné a členské štáty eurozóny, ktoré majú zabezpečiť kapitál vo výške 60 miliard eur, tak naražajú na uh, svoje národné parlamenty. A pokiaľ ide o záruky umožňujúce e, fungovanie európskeho mechanizmu finančnej stability sú to práve štáty eurozóny, ktoré e, garantujú e, emisie. Pokiaľ ide o E, niektoré zľavy, rabaty, je absolútne nemožné ich e, vysvetliť občanom. E, napríklad Ide tu o to, že niektoré štáty e, v podstate dotlačia Uniu do situácie, kde musí súhlasiť s rabatom. Ale to nastoluje otázku demokratickej legitimity. A pokiaľ ide o vlastné zdroje, e, tieto vlastné, nové vlastné zdroje, to neznamená dodatočné zdroje, pretože ak e, má európsky rozpočet prospech z vlastných zdrojov. Sú to rôzne príspevky, alebo e, to, čo tu navrhuje pán Depre, pokiaľ ide o víza na vstup do EÚ, alebo uhlíkové danie, alebo niektoré iné danie, ktoré by e, konkrétne smerovali do európskeho rozpočtu. A Euh, v správe sa euh, hovorí, že e, pokiaľ ide o dane vyberané na miestnej úrovni, e, tieto takisto treba odlišiť od e, národných príspevkov. Napríklad dividendy vyplácané Centrálnou Európskou bankou jednotlivým národným bankám, ktoré potom dividendy platia do národných rozpočtov, že by bolo možné uvažovať o tom, ako ako to robiť aj vo vzťahu k európskemu rozpočtu. Výhodou by mohlo byť to, že e, vlastné zdroje by smerovali rovno do európskeho rozpočtu a že by sa zabezpečila spravodlivá návratnosť. E, pokiaľ si kladieme otázky o zdrojoch, musíme si klásť otázky aj o výdavkoch a musí tu byť e, E, korelácia medzi blokom zdrojov s blokmi výdavkov. A tu musíme zohľadniť e, rôzne potreby týkajúce sa ekológie, energii a podobne e, potrebujeme taký rozpočet, ktorý osloví Európanov a ktorý nám umožní riadiť Európsku úniu. E, pokiaľ ide o flexibilitu e, a či otázku, či môže mať 7-ročný rozpočet potrebnú flexibilitu, na no to je ťažké odpovedať. Musíme si naozaj uvedomiť, že aký vysoký podiel e, týchto prostriedkov smeruje naspäť k členským štátom aj v podobe fondu súdržnosti a solidarity. Je teda treba zjednodušiť európske programy, ktoré sú mimoriadne komplikované, pokiaľ ide o spôsoby financovania. A vo viacročnom finančnom rámci sa e, dostatočne nehovorí o týchto výdavkoch a je potrebné, aby sme zohľadnili aj zložitosť nových programov. A to, čo sa mne zdá veľmi dôležité, je skutočnosť, že Európania a členské štáty, národné parlamenty sa dohodli, že do európskeho rozpočtu je potrebné zahrnúť aj to, o čom tu hovoril Alain Lamassoure a to e, tie zvrchované kompetencie, ktoré sa veľmi ťažko vykonávajú na národnej úrovni a ktoré by bolo treba previesť na európsku úroveň. Toto je práve e, obsah e, diskusie, ktorá musí byť predmetom verejnej diskusie vo všetkých členských štátov. Teraz je veľmi dôležité, aby sme mali užšie vzťahy s národnými parlamentami, my, e, pokiaľ ide o Európsky parlament, pretože všetky tieto otázky sú veľmi výrazne prepojené a nie je možné Ehm, dospieť nejakému výsledku na európskej úrovni, pokiaľ sa to nedohodne aj na národnej úrovni. Bolo, teda, bolo by teda vhodné, keby sme e, častejšie organizovali podobné stretnutia, ktoré organizujeme už niekoľko rokov, a aby sme mohli spoločne prijať niektoré uznesenia, ktoré by boli realizovateľné na európskej úrovni, ako aj v národných snemovniach. Ďakujem vám veľmi za vašu účasť a viem, viem že aj že ste pripravení ďalej pracovať na tejto problematike, ale naozaj je to politická otázka. Vy tu zastupujete národné parlamenty a musíme sa dohodnúť, čo robiť ďalej. Musíme vychádzať samozrejme z právnej základne, ale zároveň musíme mať politickú víziu a toto je to, čo chceme robiť, pretože máme za túto oblasť zodpovednosť. Ďakujem vám za vašu účasť. Um, obed sa bude podávať nie o 13. hodine, ale o 12. hodine 45 minút, do 3 čtvrte na jednu v sále um, um, na prvom poschodí Jehudy Menuhin. Uh, to je E, tam bude obed a potom na, o tretej pokračujú diskusie o fiskálnom kompakte v plenárnom formáte. Ďakujem vám veľmi pekne a týmto končím naše zasadnutie.